Poprosím kolegovia, aby ste si posadali na vaše miesta. Budeme sa musieť venovať našej práce, lebo máme veľmi nabitý program. Chcem vám pripomenúť, že dnes popoludní máme zasadnutie otázky a odpovede so zastupcami komisie v rámci spoločného výboru s ekonom a s našim výborom nebude môcť byť prítomný dnes popoludne a tým ďakujem pánovi Gajerovi za to, že bude predsedať namiesto mňa spoločne s pánom Robertom Gualtierim. Drahí kolegovia, otváram toto naše dnešné zasadnutie a chcem vám oznámiť rozhodnutie, ktoré sme prijali na zasadnutí koordinátorov. Najprv sme sa rozhodli, že nebudeme predkladať o, o návrh ohľadom o tejto správy, decision, decision establishing a tak ďalej. My sme prerozdelili správy pánovi Šarlovi Gerensovi za ALDE potom jedno stanovisko ohľadom návrhu legislatívy, pokiaľ ide o iniciatívnu správu pre zamestnanosť mladých. Je to LD, ktoré bude predkladať správu na základe článku 53 a ktorý bude potom vypracovávať správu. Ďalej tu máme stanovisku ohľadom Eh, iniciatívnej správy European Structure and Investment a tak ďalej. EPP sa bude venovať eh, tejto správe a potom nás oboznámi s menami spravodajcov už v nasledujúcich dňoch. Eh, stretnutie koordinátorov 11. februára, ktoré sa venovalo organizovaniu seminára a takisto akési úvahy vypočutia 30. marca. Budeme tu mať celý zoznam zahraničných eh, navštevníkov expertov, ktorí sa budú vyjadrovať eh, každý v rámci eh, svojej reflektnej skupiny. Pokiaľ ide o našu misiu na Ukrajinu, ktorá <coughs> sa bude konať 17. a 18. marca táto skupina bude vytvorená z troch členov EPP, dvaja z SD a jeden člen bude z ALDE. Pokiaľ ide o vypočutia, okrem spoločného vypočutia, ktoré už bolo schválené, konkrétne myslím na vypočutie, ktoré by sa malo konať spoločne s na, na výborom SD a takisto uh, s našim výborom, ktoré sa konalo už 21. januára. Takisto sme si naplánovali spoločné vypočutie s ekonom, pokiaľ ide o strategické investície. Toto spoločné vypočutie sa bude konať budúci pondelok, 2. marca. Tiež tu máme spoločné vypočutie výboru pre rozpočet a kontrolu, pokiaľ ide o vlastné zdroje, ktoré sa bude konať 5. mája. A, a ďalšie vypočutia sa budú konať počas roku 2015, obzvlášť vypočutie, pokiaľ ide o platobný cyklus a európsky rozpočet, predfinancovanie, zálohové platby a definitívne vyrovnanie Chceme vedieť, ako vôbec funguje tento reťazec platieb a aké sú jednotlivé postupy. Budeme stanovovať dátum, ešte nevieme presne kedy. A pokiaľ ide o tému Európska únia a stredomalé podniky, ide o to, aby sme si zmapovali situáciu a stanovili si, že ako sú viazané prostriedky na 2015-2016 a toto by sa malo konať toto vypočutie na začiatku roku 2016. Pokiaľ ide o harmonogram zasadnutí e, koordinátorov, pre prvý pol rok 2015 to bolo už prijaté a tiež aj harmonogram pre jednotlivé fázy schváľovania jednotlivých fáz rozpočtu pre rok 2016 pokiaľ ide o rok 2016, koordinátori si tiež eh, schválili harmonogram, ktorý bol predložený spravodajcom Jose Fernandezom. Pokiaľ ide o revidovanie viacračného rámca 2014-2020, my sme sa dohodli, že eh, budeme mať správu ohľadom schvaľovania eh, systému Repulse and Consent. A potom eh, tu máme aj politický signál, ktorý by mal byť vyslaný vtedy, keď sa bude preskúmavať a hlasovať eh, návrh opravného rozpočtu DAP číslo 1. Pokiaľ ide o investičný plán, koordinátori si schválili harmonogram rôznych zasadnutí, harmonogram, ktorý bol spoločne schválený s výborom EKON. Ide o harmonogram, ktorý je naozaj veľmi nabitý, veľmi náročný. Pokiaľ ide o samotné platby, koordinátori sa rozhodli, že si stanovia alebo teda vytvoria ad hoc skupinu, ktorá by pripravila a rokovala o, o pláne um, vyčistenia, čiže konečného splatenia faktúr ktoré neboli ešte splatené. Tam budeme mať všeobecné správy, pokiaľ ide o roky 2014, 15 a 16. A e, tam sa budem spodielať na tieto práce aj ja. Váš predseda 23. februára sme sa venovali Európskemu parlamentnému týždňu a koordinátori poverili vášho predsedu aby e, sa stretol s predsednutami Econo a Ample, aby sa snažil sa poučiť, alebo teda e, predložiť poučenia či závery e, z tohto týždňa. Neviem, ak ste ho vyhodnotili, ale podľa mňa ja, ktorý som to sledoval zblízka, podľa mňa to bolo veľmi zaujímavé stretnutie s, s poslancami národných parlamentov a myslím, že sme dospiehli naozaj veľký pokrok na základe jednotlivých stretnutí. Ďalej, pokiaľ ide o plenárky, Mali sme diskusiu, aby sme vyjadrili naše želanie, že by sme si chceli ponechať aspoň hlasovania počas mini plenárok tu v Bruseli, pretože máme niekoľko záležitostí, ktoré musia byť predmetom hlasovania bez odkladu a ak chceme ich e, odovstať e, na čas, aby boli operatívne, tak sme požiadali, aby pri e, príslušných skupinách sa snažili vysvetliť, že je potrebné ponechať tieto mini planárky tu v Bruseli, pretože bez toho by sme mohli strácať čas a potom Európa opätovne bude obviňovaná z toho, že je príliš nečinná Toľko k informáciám, ktoré som vám chcel predložiť na začiatok tohto stretnutia. Ehm, ďalej tu máte oznámenie v eh, zápisnici z 15. februára. Máte k tomu nejaké pripomienky? Ak nie, tak tým pádom považujeme túto zápisnicu za schválenú. Prejdeme k bodu 4 a chcem vám pripomenúť, že na základe eh, článku 59 rokovacieho poriadku Európsky parlament hlasuje o všetkých eh, návrhoch legislatívnych uznesení, ktoré ob, eh, majú len jedno uznesenie, takže tým pádom Európsky parlament musí takto schvalovať legislatívne akty a odmieta ich vtedy, keď ich súčasťou sú pozmeňujúce návrhy. Pozmejúce návrhy vám chcem pripomenúť eh, k 11. marcu treba predložiť. Má pozmejúce návrhy, ktoré budú predložené na výbore, budú prijaté len vtedy, ak sa budú snažiť eh, ísť proti odporúčaniu, ktoré bolo predložené zo strany spravodajcu. Ide o pozmeňujúci návrh eh, ohľadom rokovacieho poriadku a tým pádom odostávam slovo pani Toma, ktorá je spravodajkyňou. Ide o správu, pokiaľ ide o, o dohodu alebo hľadanie dohody. Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj my sme spoločne s pánom Olbrichtom a spravodajcami, avšak on dnes žiaľ Bohu nemôže byť prítomný, ale spoločne s ním e, e, sme sa na 100% zhodli. Chcem pripomenúť kontext pri splite. Eh, sme ohľadom viacročného finančného rámca a takisto ohľadom z eh, toho vyplývajúcich právnych aktov eh, nemohli pre rok 2015 viacera z nich prijať, pretože ani sa nám podarilo veľmi pokročiť, aby sme mohli mať tento postup, ktorý je stanovený v článku 13 ohľadom finančného rámca. Čiže tu potrebujeme pozmeniť e, záväzky, pokiaľ nechceme stratiť tieto prostriedky, pokiaľ ide o článok 19 jednoročného e finančného rámca, aby tieto dotácie, boli, ktoré neboli využité v roku 2014, boli e, presunuté na nasledujúce roky. Vy ste videli, že tu bol taký maličký rozdiel medzi fondami, ktoré boli presunuté z článku 13 viacročného finančného rámca a takisto aj pozmenie nový viacročného finančného rámcu nie je potrebný. A Ďalej pretože e, záväzke boli presunuté na roku 2015 vďaka flexibilite, ktorá bola e, zakomponovaná do viacročného finančného rámca a potom tie fondy e, boli presunuté, pretože neboli dostatočne vyčerpané z hľadiska tohto programu, takže máme povinnosť žiadať o zmenu eh, viacročného finančného rámca z tohto dôvodu. Takže je to naozaj technická modifikácia naozaj nejde o viacročný finančný rámec, eh, ktorý by bol na základe nejakých eh, iných kritérií pozmenený niekoľko pripomienok, pokiaľ ide o toto revidovanie. Týka sa to všetkých fondov, tá Federu, e, fond, e, sociálneho fondu, EAF, e RB, takisto aj fond pre rivolovné hospodárstvo, takisto fond pre integráciu MIF, fond pre zahraničnú bezpečnosť, iniciatívu pre zamestnanosť mladých a FEAD Všetky tieto fondy, všetkých sa to týka a je potrebné vedieť, že všetky členské štáty sú tiež tu prítomné, takže týka sa to všetkých naozaj táto modifikácia, pretože program ešte nebol ukončený a nebol schválený komisiou. Toto predstavuje približne 50 pokiaľ ide o tú výšku sumy takže je to dosť vysoká hodnota. Tiež by som vás chcela teda informovať ešte o pár detailoch, pretože od posledného zasadnutia rada prijala stanovisko a chcem pripomenúť, že jednomyselne bolo um, prijaté stanovisko na rade, pokiaľ ide o túto uh, modifikáciu, toto revidovanie. Takisto principiálne vlastne vyjadrila svoje pozitívne stanovisko, pokiaľ ide o revidovanie. A máme tu dve vyhlásenia zo strany komisie, jedno vyhlásenie zo strany piatich členských štátov, ktoré uh, sú súčasťou tohto vyhlásenia. Pán uh, predseda, to vyhlásenie vás bude zaujímať, pretože ide o návrh využívať všetky nástroje flexibility, hlavne pokiaľ ide o globálny rámec pre platby, ktorý umožní využívanie nevyužitých fondov medzi rokmi 2014-2017 a potom tu máme ešte jedno vyhlásenie komisie, aby sme mohli validovať tie zostávajúce programy ešte pred koncom tohto roku a aby sme e, implementovali takisto aj na programovanie zvyšného času až do roku 2020. 5 e, členských štátov, Taliansko, Grécko, Chorvátsko, e, Taliansko a Španielsko sa obávajú, či budú s dostatočné kapacity eh, na nasledujúce tri roky a navrhuje, aby eh, komisia eh, tento konkrétny článok pozmenila vzhľadom na ťažkosti, ktoré boli, s ktorými sa stretávali. Toto by nám mohlo umožniť, aby sme mohli ešte rýchlejšie postúpiť, ako ten harmonogram, ktorý nám bol navrhnutý, a aby sme ešte potrebujeme stanovisko výboru REGI parlamentu. My sme navrhli, aby sme si ponechali harmonogram tak, ako bol stanovený pokiaľ ide teda o hlasovania výboru pre rozpočet, ak samozrejme e, e, s tým bude súhlasiť e, náš výbor. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani Toma. Chcem upresniť, že 11. marca to je, ten konečná, to je tá konečná lhota pre podkladanie pozmeňujúcich návrhov, ale myslím, že z našej strany by nemali byť pozmeňujúce návrhy a že 1. apríla Ehm, budeme sa venovať pozmeňujúcim návrhom a ak bude treba o nich hlasovať, ak tam nejaké budú. A potom na plenárke pri príležitosti, napríklad mini plenárky presnejšie, sa tomu venovať. Chcel by sa niekto k tomu vyjadriť? Nikto? Dobre, tak prejdeme k bodu 5 a odozdávam slovo pánovi Kristosovi, pokiaľ ide o mobilizácie fondu prispôsobovania sa globalizácii pokiaľ ide o broadcasting. Eh, eh, pán predseda. Pardon. Είναι μια πρόταση που νομίζω πρέπει να υποστηρίξουμε. Pán predseda, je to návrh, ktorý musíme podporiť. Je to návrh eh, gréckej vlády a Európskej komisie. Nech sa páči, odozvám vám slovo, ospravedlňujem sa. Ďakujem pekne, pán predseda. Prihlásil som sa, ale asi to opticky nebolo celkom jasné. K správe, ktorú sme si vypočuli, za ktorú, ďaku, za ktorú ďakujem, za tento návrh ďakujem, ale chcem položiť jednu otázku. Tá súvisí s presunom finančných prostriedkov. Totiž pred nedávnom sme sa o tom bavili, že máme nesplatené účty. A v prípade, keď jednoducho prejdeme k ďalšiemu bodu a prenesieme finančné prostriedky, ktoré neboli splatené, tak sa obávam koncom tohto roka budeme mať nielen rovnaký, ale ešte horší problém, pokiaľ ide o nesplatené účty. Ja si myslím, že by sme nemali k tomu pristupovať ako k čisto technickému procesu, ale musíme pouvažovať o tom, aký dopad to bude mať na nás. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Galera. Budeme mať k tomu príležitosť určite, pretože budeme mať e, túto tému na pracovnej skupine, aby sme si mohli stanoviť e, aj s komisiou a radou e, práve ten plán Um, uhradenia, završného uhradenia uh, faktúr, takže musíme aj uh, sa pozrieť na to, v akom štádiu veci sa nachádza komisia. Pani Toma, nech sa páči. Áno, možno len odpoveď. Nie, teda není to úplne tak odpoveď, ale len veľmi stručne, aby sme sa vrátili k tomu, čo bolo práve povedané, uh, s čím súhlasím. Zatiaľ komisia ešte um, si nestanovila odkladanie platie, pretože viac menej ešte nemá k dispozícii informácie ohľadom toho tempa splácania faktúr, takého nejakého stanoveného tempa uhradzania záväzkov, ale zatiaľ môžeme povedať, vzhľadom na vašu poznámku, je to, že naozaj, že pokiaľ ide o tento rok a po, pre nadchádzajúce dva alebo tri roky by to malo práve, že uh, uľahčiť tie platby, vlastne od, odľahčiť ich uh, a e, skôr máme obavy, a o tom budeme hovoriť neskôr, že môžeme e, to zablokovať skôr, alebo môže prísť k zablokovaniu či na kumulácii práve týchto platieb skôr v roku 2017-2018. Najlepší prostriedok, ako znižiť práve e, tie rozdiely medzi záväzkami a platbami, je to, aby sme sa vzdialili od toho, čo bolo v roku 2014, čiže 20 miliard eur, ktoré neboli vôbec vôbec vyčerpané, takže toto je ten najlepší recept, čím by sme mohli uľahčiť eh, platby. Ale keďže záväzky tu ešte stále máme, tak nakoniec sa to eh, v závere nakumuluje a potom budeme mať ťažkosti a tým budeme musieť eh, čeliť spoločne. Takže potrebuje naozaj plán vyčistenia, zaplatenia a takisto aj zabezpečenie dostatočnej hotovosti, hlavne pokiaľ ide napríklad pre fond pre eh, mládež. Komisia sa rozhodla, že eh, zrýchli tento proces preto, aby sme mohli čeliť tomuto všetkému. Ďakujem pekne, pokiaľ ide o politické signály. Je zrejme, že v rámci eh, tak číslo 1, pardon 2, máte všetko všetky potrebné informácie na to, aby ste vyslali ten potrebný politický signál. Ďakujem pekne. Pán Kristus, máte teraz slovo. Ako som povedal, je to iniciatíva gréckej vlády a Európskej komisie. Myslím si, že to treba podporiť. Vysvetlím aj prečo. V Grécku máme momentálne veľkú krízu. No a týka sa to v rovnakej miery spotreby, v rovnakej miere reklamy. 908 osôb, ktoré pracujú v televízii, v rozhlase, v regióne Atiky, v Atenách, ako aj v Píreu, teda v tejto oblasti, aby som vám teda dal obraz o tom. Momentálne 30 tvorí reklama, teda je to z roku 2007, vtedy sme zaznamenali nárast prirodzene to bolo, možné, bolo možno nesprávne, že to bola vyššia spotreba. No a teraz zase naopak sa situácia veľmi zhoršila, takže obchodná bilancia sa týmto spôsobom rozvinula, takže vytvoril sa tento deficit a Grécko nepokrýva svoje potreby museli prijať, zobrať úvery s pozitívnou hodnotou, tak aby sa dalo e, prijať e, pozitívnu obchodnú bilanciu. Museli sme sa prispôsobovať e, globalizácii a od roku 2008 to bolo potom tak, že zamestnanci v oblasti rozhlasu a televízie prišli o svoje pracovné miesta, bolo ich treba podporiť, takže to boli výdavky, ktoré tvorili 5 miliónov eur, tak treba ju skutku podporiť, aby sme im dali možnosť opäť e, dostať sa do sveta práce. 60 výdavkov pokrieme a zvyšok prevezme grécky štát. Nazdávam sa, že v rámci tohto prístupu pri globalizácii posilnenie podpora gréckému hospodárstvu je aktivitou, ktorú treba podporiť. Ďakujem pekne, pán Kristos. Kto by sa chcel tomu vyjadriť? Nikto? Dobre, takže odovzdáme slovo pánovi Kristoforu, aby ktorý by nám hovoril o fonde mobilizácie pre prispôsobovanie sa globalizácie. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o fond pre um, prispôsobovanie sa globalizácie um, po um, žiadosti gréckých orgánov, pokiaľ ide o 750 osôb, ktoré boli prepustené v Atike, potom ako sme preskúmali túto žiadosť zo strany komisie. Bola to komisia, ktorá preskúmala túto žiadosť a tá sa domnieva, že všetky podmienky boli splnené na to, aby e, sme mohli e, prostriedky z tohto fondu pre prispôsobovanie sa globalizácie vynaložiť na e, tieto osoby, ktoré stretili svoje zamestnanie, takisto aj pre podporu týchto podnikov 60 znášame týchto nákladov my, 40 znáša grecký štát. Ide o výšku sumy 3,7 milióna eur, aby sme im pomohli eh, týmto prepusteným osobám nájsť eh, miesto na pracovnom trhu. My sa domnievame, čo samozrejme veľmi obťažné, my sa domnievame, že čo hlavne zdôvodnilo túto žiadosť e, bolo prepojenie medzi tou situáciou, ktorá e, spôsobila stratu zamestnania a e, globalizáciou pretože máme tu nezamestnanosť, ktorá prekračuje viac ako 30 a máte tu 30 ľudí, ktorí žijú z menej ako alebo pod hranicou chudoby. Od roku 2013 museli si znižiť svoju spotrebu až tak, že v súčasnosti Grécii veľmi ťažko môžu získať e, prostriedky na zabezpečenie svojich e, základných potrieb, takže e, okrem teda len samotného prežitia. Pokiaľ ide o napríklad sektor výstavby, je tu veľká strata nie len pokiaľ ide o výdavky na reklamu, ale aj výdavky na e, ďalšie záležitosti, pokiaľ ide o aktuálne grecké údaje. Nemôžeme opätovne zopakovať to, čo povedal kolega predo mnou. Záväzky, ktoré e, Grécko prijalo, bolo, boli do detajlov preskúmané, pokiaľ ide o otázku diskriminácie týkajúcu sa rovnakého zaobchádzania. Tiež pokiaľ ide o nezasahovanie či nevyužitie ďalších e, finančných prostriedkov z iných európskych fondov. E, táto, k tejto žiadosti sa dospelo k záveru, že všetky podmienky boli splnené a že žiadosť e, Grécka je naozaj odôvodnená. A ja sa domnievam, že musíme akceptovať túto žiadosť zo všetkých dôvod, na základe všetkých dôvodov, ktoré som tu spomenul. Ďakujem. Ďakujem. Kto by sa chcel ešte vyjadriť k správe pána Kristoforusa? A teraz by som sa venoval ďalšej otázke eh, slova pán Negrescu. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Írske orgány predložili eh, žiadosť 19. septembra 2014 255 miliónov eur predstavujú tú sumu a takisto aj príspevok eh, z fondu. Išlo o 250 zamestnancov, ktorí budú mať eh, eh, z tohto fondu prostriedky, ktoré im budú poskytovať, predstavovať pomoc. Nepresahuje to tých tú sumu, ktorú, ktorá bola stanovená, avšak Írsko sa snažilo naozaj použiť veľmi výnimočné okolnosti, snažilo sa negatívne ovplyvniť miestny zamestnanecký trh a takisto aj miestnu ekonomiku. Avšak írske orgány už začali e, zabezpečovať služby tým osobám, ktoré boli ktoré boli k dispozícii v tomto zmysle. Komisia žiada, aby, e, sa najprv boli, aby boli najprv splnené spodmienky aby mohli následne byť poskytnuté fond, prostriedky z Fondu pre, pre prispôsobenie sa globalizácia a aby sa opätovne umožnilo prístup na pracovný trh e, pre všetky tieto osoby. Však nezabúdajte na e, tú oblasť, v ktorej e, pracovali. Ide o oblasť leteckých spoločností, udržanie leteckých spoločností, ktoré sa snažia čoraz viacej delokalizovať z európskej pôdy smerom na tretie krajiny. 11. marca budeme eh, predkladať pozmejúce návrhy a 23. marca o tom budeme hlasovať. Ďakujem. Niekto ďalší by sa chcel k tomu vyjadriť? Nikto? A presne Pardon, pán e, Depre, len jedna otázka, pokiaľ ide o dodatočné informácie. Ak som dobre pochopil to, čo povedal pán Degresku, e, je tu výnimka e, ohľadom 250 pracujúcich, pretože ináč ten podnik mal viac ako 500 zamestnancov, ktoré mohli dostať prostriedky z Fondu na prispôsobenie sa globalizácie. Chcem sa spýtať, či táto, títo výnimky sú fre- časté, alebo či je to naozaj ide len o otázku, nejde o kritiku. Chcem sa spýtať komisie, že či bolo veľa ďalších takých takýchto prípadov, kde boli vlastne výnimky tohto typu použité, alebo či to je také, taký prvý prípad. Ďakujem pekne. Komisia, mohli by ste zodpovedať na túto otázku? Pán Parady? Áno, je to prvýkrát tento rok. Je to veľmi zriedkavé. Ale už v, predtým mm, sme mali takéto prípady. Nech sa páči. Tu máte odpoveď. Naozaj je to vážna vec. Pane Gresku, áno, chceme zdôrazniť v tejto správe, že v takýchto prípadoch by sa to nemalo stávať moc často a že navrhujeme komisii, aby zohľadnila tú skutočnosť, že naozaj je potrebné stanoviť striktné pravidlá pre takéto výnimky. Ďakujem. Ešte niekto ďalší? Pán Kamel? Dobre, takže potom prejdeme k hlasovaniu. Povedal som vám, že hlasovanie ohľadom transferov budeme robiť e, elektronicky. Takže vás chcem teraz e, poprosiť, aby ste zvyčali svoje hlasovacie kartičky a nechali ich vo vašom hlasovacom zariadení až do skončenia hlasovania. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem požiadať, že či môžeme akceptovať eh, do 10. Eh, maja všetky tie hlasovania, pretože, eh, pardon, do, do 10.30, 10, či by sme mohli počkať, pretože ďalší kolegovia, ktorí sú na iných zasadnutiach, by určite chceli sa zúčastniť tohto hlasovania. Ďakujem. Mm, môžeme počkať. Máme 10, 27, 8, hovorí pán predseda. Prečo nie? Nous allons d'abord nous prononcer sur euh, les orientations du budget 2016. Prejdeme sa teda venovať uh, rozpočtu. Uh, spravodajca je Jozef Fernández. Ide o rozpočet 2016. Alebo teda môžeme počkať do 10.30 tie princípy, ktoré viedli jeho správu, si môžeme pripomenúť. A pán Fernández, máte na to dve minúty, aby ste nás s tým oboznámili. A nie, dokonca 4 minúty, hovorí pán predseda. Monsieur Fernandez, vous avez la parole. Pán Fernández, máte slovo pred hlasovaním, aby ste nám mohli pripomenúť, že čo sa nachádza vo vašej správe. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem poďakovať všetkým skupinám za pozmejúce návrhy, ktoré vypracovali. Takisto chcem poďakovať všetkým skupinám za spoluprácu. A teraz eh, prejdem do portugalčiny. Um, efetivamente, este relatório eh, ganha. Naša správa nesie rukopis mnohých spolupracujúcich. Navrhli, navrhli sme veľa kompromisov, pretože sme nechceli ovplyvňovať štruktúru návrhu, ale chceli sme prispieť ku konzensu. Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom. Pri tejto práci sa držali tejto našej prozby. Chcem sa poďakovať za pružnosť, ktorú prejavili. Dostalo sa tam všetko, čo sme si želali. V tomto parlamente je dôležité dospieť ku konzensu. Predpokladáme, že táto správa bude dobre prijatá aj zo strany Európskej komisie. Komisia bude, mož- bude mať možnosť siahnuť na naše želania bude možnosť reagovať potom na túto správu. V tomto prípade budeme mať aj dobrú pracovnú platformu. Dúfam, že aj v tomto roku to, čo sme už začali, teda pokiaľ ide o platobné plány v viacročnom finančnom pláne sa definitívne vyrieši aby rok 2016 bol rokom, kedy sa budú môcť zrealizovať e, všetky programy a kde budeme môcť pristúpiť ku realizácii, z akou sme rátali vo viacročnom finančnom pláne. Rada normálne sa vyjadruje v prospech zamestnanosti a rastu. No malo by to byť aj v prípade uvoľnenia finančných prostriedkov, aby sme mali možnosť dodržiavať naše záväzky, pokiaľ je viacročný finančný rámec. Boli tu isté zadania v tejto oblasti a my pevne veríme, že sa toho budeme môcť držať, teda týchto usmernení. Vždy sme spolupracovali a dúfajme, že to takto pôjde aj ďalej, aby sme sa postarali v prospech občanov o to, aby rast nastal. Najdôležitejším bodom je pre nás zamestnanosť, podnikanie, podnikatelia. Malo by to viesť k rastu, za ktorý sa všetci zasujem. Ďakujeme pekne. Ili... Ďakujeme pekne, pán spravodajca. Máme 10.30 a začneme hlasovanie. Nemám so sebou hlasovaciu kartičku. Dobre, tak potom váš hlas pridáme. Budeme sa teda teraz venovať usmernenia k 25. rozpočtu. 16 a 17 pozmeňujúce návrhy boli stiahnuté. Stiahnuté pozmeňujúci návrh 18, to je ústny pozmeňujúci návrh tam pridávame force, mod, sustainable a tak ďalej. Kto je za tento pozmeňujúci návrh 18? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromisný návrh A. Spravodajcu, kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zvyšný. Nevidím nikoho. Žiadne zdržanie. Po dve zdržania. Dobre, kompromisný návrh je tým pádom schválený. Odsek 1.1. Pozmeňujúci návrh 26. Spravodajcu, kto je za? Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 27 Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 28. Spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis B, odsek 2. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Kompromisný návrh B tým pádom je schválený. 35 odsek 2a. Spravodajca je proti. Kto je za? Budeme hlasovať elektronicky, poprosím. Otváram elektronické hlasovanie. Všetci ste hlasovali? Uzatváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh 35 je tým pádom zamietnutý 17 proti 14. Kompromisný návrh číslo C, odsek 3. Spravodajca je za, kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem, kto sa zdržal. Schválené. Ocek 3a. 41. Spravodajca proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis D. Ocek 4. Spravodajca za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Kompromis D je schválený. Ocek 5, pozmeňujúci návrh číslo 50, kto je za? Budeme hlasovať elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Peťka, kto je za? Spravodajca za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 52. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 53 tým, že tam máme aj ústny pozmeňujúci návrh spravodajcov. Bode 6b reminds that tax fraud and tax evasion negatively affect the member states' economies and subsequently the UE budget stresses notably turn any fraud a tak ďalej. Pravda CZ, za, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. 54 5a. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Ocek 5a. Pozmeňujúci návrh 55. Spravodajca proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Odsek 6, eh, kompromisný návrh E. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Kompromis E je schválený. Odsek 6a, kompromisný návrh F kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? F je schválené. Odsek 7. Kto je za? Kto je proti? Kompromis návrh 8. Kto sa zdržal? Kompromis G je schválený. Odsek 7a. Pozmejúci návrh 70. 2. Spravodajca proti. Kto je za? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 7a, 74. Spravodajca proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 7a, stiahnutý, Pozmejúci návrh 75. Ďalej v 7ačku, znova pozmejúci návrh 76, spravodajca proti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý. Odsek 8, kompromis H, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Kompromis eh, H je schválený. 8Ačko, 85, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Odsek 9, kompromis I, spravodajca je za, kto je, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Odsek 10, 93, kto je za, co je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Áno, 93, hovorí pán predseda. Tak ešte raz 93. Schválená. Odsek 11, kompromisný návrh J. Spravodajca je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Odsek 12, 97. Spravodajca proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 98. Kto je za? Spravodajca je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Odsek 19, podmienujúci na 99. Spravodajca proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 100. Spravodajca za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 101. Kto, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Ocek 13a, kompromisný návrh K, spravodajca za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Kompromis K je schválený. 14, -ka, 103, spravodajca proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 104, spravodajca proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 105, spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Je schválený. 106. Spravodajca proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 14a, 107. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. 14a, A nie, to je v f ako aj 109. -ka. Takže prejdeme k odseku 15, pozmeňujúci návrh 110, spravodajca je za, kto je za. Kto je proti? Elektronicky to preskúmame. Poprosím 110. -ku. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. je schválené. Kto je za 111, kto proti, kto sa zdržal. Zamietnuté. 112. spravdajca za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. Odsek 16, eh, pozmeňujúci návrh 113, to je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 114, Spravodajce za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 115, spravodajca proti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 16a, pozmeňujúci návrh 116. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal, zamietnuté. 117. Odozdám slovo spravodajcovi, aby nám predstavil svoj ústny pozmeňujúci návrh. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to čisto technický ústny pozmeňujúci návrh. Chceme tam nahradiť e, post electoral review, post electoral, revision, post electoral review and revision. Týmto spoločným pojmom. Dobre, takže spravodajca to odsúhlasil. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 118. Spravodajca proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 119. Spravodajca proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Spravodajca proti. Kto je za? Kto je proti? Budeme elektronicky o tom hlasovať dohľadom 120. -ky. Otváram elektronické hlasovanie. Pozmeňujúci návrh je zamietnutý. Išlo 120. Odsek 18, kompromis L, spravodajca proti. Pardon, za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Tým pádom je schválený. Teraz prejdeme k úvodným ustanoveniam a pozmeňujúci návrh číslo 1, sa proti, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 2, sa proti, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 3, Spravodajca je za. Kto je za? Kto sa zdržal? Schválené. Úvodné ustanovenie veľké a malé a pozmeňujúci návrh číslo 4. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 5. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6, 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. si návrh číslo 7. Spravdajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňte návrh číslo 8, ktorý je pokrytý pozmeňujúcim návrhom číslo 7, ale o tom sa nehlasovalo. Áno. Hm, to je dokonca aj pozmeňujúci návrh číslo 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 10 ktorý pokrýva kompromis F, úvodné ustanovenie C, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté, pozmeňujúci návrh 12, spravodajca je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené, pozmeňujúci návrh číslo 13, spravodajca je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, Schválené. sa návrh číslo 14, pravda C proti, kto je za? Hovoril som, že pozmeňujúci návrh 14, že spravodajca je proti, kto je za? Budeme hlasovať elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Pozmeňujúci návrh tým pádom je schválený. Úvodné ustavenie D, pozmeňujúci návrh 15, spravodajca proti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. A k celému textu, takto pozmenenému, budeme hlasovať menovitým hlasovaním. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Tým pádom text je schválený. Náš kolega, ktorý nemal kartičku, už odišiel. Hľadať svoju kartičku. Takže poblahoželáme teraz spravodajcovi. Teraz prejdeme k hlasovaniu ohľadom mobilizácie Fondu pre prispôsobenie sa globalizácie a keďže tu nebola prezentácia správy eh, zo strany spravodajcu, tak výnimočne chcem vyzvať spravodajcu, aby sa vyjadril, ale veľmi stručne, pretože budeme mať generálneho sekretára eh, parlamentu tu medzi nami 11.30, takže odozávam slovo teraz eh, pánovi Plankovičovi, aby nám nás oboznámilo ohľadom afery Diferko NLMK. Ďakujem pekne, pán predseda, veľmi stručne. Eh, dnes ide teda o piatu správu, ktorá sa týka mobilizácie pre eh, eh, mobilizácie fondu pre prispôsobenie sa globalizácie v o, o sektore ocela. A tak, ako ste to pred chvíľočkou povedali, ide o región Enu, o, ide o firmu Duferko Inalemka Belgické úrady predložili túto žiadosť 2013. E, Bola tam e, určitý postup medzi tým, ktorý bolo potrebné vykonať, zrealizovať e, medzi parlamentom a komisiom. Všetko to bolo koherentne, potrebne vykonané. Potrebovali sme však čo najrychlejšie zabezpečiť všetko toto, čo je dôležité, je to, že ide o sumu 981 miliónov eur ktorá bude veľmi dôležitá preto, aby e, sa nastolil poriadok, aby tá situácia bola e, ošetrená, pokiaľ ide o nezamestnanosť a potom nezamestnanie niektorých e, zamestnancov tohto sektora, ktorí zostali bez práce, ktorých prepustil firma Enov Steel. Prejdeme k hlasovaniu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Pozmeňujúci návrh schválený. Pozmeňujúci návrh číslo 2. Spravodajca proti, kto je za? Kto je proti? Budeme hlasovať elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Pozmeňujúci návrh tým pádom je zamietnutý. Pozmeňujúci návrh teraz číslo 3. Ústny pozmeňujúci návrh spravodajcu, ktorý, návrh, ktorý by mal nahradiť stress z Denita for any fashion to app a tak ďalej. Spravodajca je za. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Je to schválené. 10a, pozmeňujúci návrh 4, to je tým pokryté, potom 12, pozmeňujúci návrh 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 12a, pozmeňujúci návrh 6, spravodajca je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmeňujúci návrh 12b pokrytý, 12c, 2c, Pozmeci návrh 8. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeci návrh 14a. Pozmeci návrh 9. Ústny zo strany spravodajcu, ktorý dodáva toto. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? na návrh je schválený. Budeme o tom hlasovať menovite o celej takto pozmenenej správe. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Tým pádom text je schválený 32 proti 30 proti 2 nikto sa nezdržal. Teraz prejdeme k hlasovaniu ohľadom mobilizácie tohto fondu pre prispôsobenie sa globalizácie, pokiaľ ide o záležitosť Saint-Gobain, Securita, Belgicko. Odozávam slovo pani Ni Riada Liade. As regards this, I... Keďže som sa zaoberala touto správou, ktorá bola prijatá s veľkou väčšinou. Takže, viete, musíme myslieť aj na tých, ktorí pracujú v menších podnikoch, Takže ja by som vás vyzývala, aby ste podporili týchto zamestnancov. Veľmi sme meškali s celým týmto postupom. Boli tu určité intervenčné kritéria pre osobitné okolnosti. Takže toto je správa, ktorú by sme mali analyzovať z hľadiska ustanovení roka 2006. Ďakujem pekne, takže to je práve jedna z tých výnimiek, pán Parady, pokiaľ ide o to, čo sme si vypočuli. Takže prejdeme k hlasovaniu. Ocek 1, pozmeňujúci návrh 3, spravodajca proti, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Odsek 1a. Rozdelené na dve hlasovanie. Prvá časť. Spravodajca je za túto prvú časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválená prvá časť, druhá časť, ktorá, proti ktorej spravodajce je. Kto je za, kto je proti? Budeme hlasovať elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Pozmeňujúci návrh je schválený. 17 za 13 proti. 2, pozmeňací návrh 5, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Odsek 6, pozmeňací návrh 7. Spravodajca proti. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Odsek 6. Spravodajca za. proti? Budeme elektronicky hlasovať. A pozmeňujúci návrh číslo 7. Asi som sa zle vyjadril. Odsek 6, pozmeňujúci návrh 7, hovorí pán predseda. Spravodajca za. Otváram hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. Odsek 6, pozmeňujúci návrh 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 10, 9, e, pozmeňujúci návrh. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 11a, pozmeňujúci návrh 10, kto je za? To je proti. Tu sa zdržal. Schválené. Ocek 12. Kto je za? Ale pozmeňujúci návrh 11. Prepačte, hovorí pán predseda. Upresňujem. To je technická úprava, ktorá by nemala byť ohlasovaná. Prepačte. ocek 15a, pozmeňujúci návrh 13. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? 17. 14. pozmeňujúci návrh. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz máme úvodné ustanovenie D. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Úvodné ustanovenie E. na vrch 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Pozmeňujúci návrh je tým pádom schválený. A teraz e, odhlasujeme si takto pozmenený celý text. Otvárame elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Text je schválený. 31 za, 2 proti. Nikto sa nezdržal. Prejdeme teraz k Aleos Solar. Odovzdávam slovo pani Hoffmann. Mm, das Unternehmen Aleo Solar war ein Produzent aus dem Bundesland Brandenburg und produzierte Išlo výrobcu autovoltaických článkov. No potom sa firma prispôsobila čínskemu tlaku. Firma vyrába moduly, e, ktoré nedokáže ani svetový trh, ani teda Čína samotná absorbovať o 40 poklesla výroba, no tým sú veľmi vysoké výrobné náklady. Takže to zlé pre nemeckého výrobcu z 11% na 35% zrástli výrobné náklady, zo 46% na 21% znižil podiel Nemecka Je to iba jeden e, z podnikov, ktoré museli opustiť e, solárnu techniku, teda jej výrobu. No. A z celkového množstva prepustených zamestnancov sa očakáva, že bude možné pre istú časť opäť nastúpiť do práce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 Európska únia nedokázala postupovať proti dumpingu. Teraz budeme pokračovať v hlasovaní. Prosím, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Dvojka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, Pozmenujúci návrh je prijatý, trojka stiahnutá, hlasujeme ďalej, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 9a. Pozmenujúci návrh 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, pozmenujúci návrh sa odmieta, desiatka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 11a, to je nové v sedmičke, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Príjma sa 11b, nové, osmička, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Príjma sa 11.10, nové, deviatka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Príjma sa 11D, C, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 11 E, pozmeňujúci návrh 11, 11, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. No a teraz celkový text po pozmenenej forme, kto je za to, by išlo o menovité hlasovanie. <clears throat> Končím hlasovanie. Čiže takto pozmenený text bol prijatý 30 za, 1 hlas proti. Dobre, a teraz sa dostávame k mobilizácii. Pán predseda prerušuje. Dobre, v poriadku. Môj hlas sa nebral do úvahy, ja som bol proti. Môžete toto zarátať? Áno, v poriadku, hovorí pán predseda. Pán Olbricht by mal slovo, ale nie je tu, to znamená, budeme hneď hlasovať k Zachemu. Jednotka, pozmenujúci návrh, jedna, spravodajca proti, kto je za, kto je proti, zazdržal hlasovania, zamieta sa osmička, pozmenujúci návrh 2. Budeme hlasovať o prvej časti, spravodajce v tomto prípade proti, druhá časť sa pokrýva deviatkou. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Pozmeňujúci návrh prijatý, osmička A, Pozmeňujúci návrh 3. Spravodajca je za, kto je teda za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Pozmeňujúci návrh bol prijatý. 8b je nové, štvorka, spravodajca je za, kto je ešte za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Pozmeňujúci návrh bol prijatý. 9 ústny pozmeňujúci návrh. Ide o dodatok na konci. Poukazuje na to, že je dôležité, aby dvojité financovanie v takýchto prípadoch sa netolerovalo. Kto je za, kto je proti, kto je kto sa zhlasovanie. a teraz celkový text, takto pozmenený. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Takže text bol prijatý 29 za, 2 ja proti. Mohli ste hlasovať? Dobre, v poriadku. A teraz sa dostávame ku Caterpillar Pani Jeten Meky má slovo. Nie je tu. Dobre, v poriadku, takže budeme hneď hlasovať. 2 a pozmeňujúci návrh 1. Spravodajkynia za. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Príjma sa. Trojka, pozmeňujúci návrh 2. Spravodajkynia za. Kto je ešte za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Pozmeňujúci návrh je zamietnutý, myslím si. Štvorka, pozmeňujúci návrh 3. Prepačte, hovorí pán predseda. Dobre, takže to ešte raz elektronicky skontrolujeme. Pozmeňujúci návrh 2, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Aha, prepačte, 18 za, 12 proti, takže štvorka, pozmeňujúci návrh 3, pozm- e, spravodajkyňa za, kto je za, kto proti, kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa štvorka, pozmeňujúci návrh 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijíma sa pozmeňujúci návrh 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 6. Pozmienujúci návrh 6. Ústny návrh spravodajkyne. Rada sa nahradzuje komisiou. Spravodajkynia je za, kto je ešte za, proti, kto sa zdržal hlasovania. Pozmeňujúci návrh je prijatý 6a, pozmeňujúci návrh 7. Aha, tak e, je aktuálne. Pozmeňujúci návrh 8, spravodajkynia je za, kto je ešte za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Pozmeňujúci návrh 9, spravodajkynia za, kto je ešte za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Osmička pozmeňujúci návrh 10, spravodajkyňa je za, kto je ešte za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 9a, pozmeňujúci návrh 11. Spravodajkyňa je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 9b, pozmeňujúci návrh 12, spravodajkyňa za, kto je ešte za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania? Príjme sa. Desiatka. Pozmeňujúci návrh 13. Spravodajkynia je za. Kto je ešte za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Príjme sa. Čiže celý text sa teraz odhlasuje menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Takže text bol prijatý 30 za, 2 proti, nikto sa nezdržal hlasovania. Dobre. No a teraz ArcelorMittal, pán Negresku. Budem stručný. 22. júna bola predložená táto žiadosť Hm, je to skoro 2,6 milióna, z toho čas pochádza sa z fondu na prispôsobenie sa globalizácie. Ide o 1200 um, zamestnancov, ktoré boli, ktorí boli prepustení, viac ako 200, ktorí zostali bez práce. Komisia, takisto aj ja sa domnievame, že všetko toto dodržalo podmienky, ktoré bol, sú vyžadované. Preto, aby boli použité prostriedky z Fondu pre prispôsobenie sa globalizácie, je, e, viete, že e, sektor ocela teraz zažíva veľkú veľmi, ťažkú, eh, veľmi ťažké obdobie, viac ako tri mesiace. Už eh, tá situácia je veľmi vyhrodená. Chcem, podporiť vašu, eh, chcem poprosiť vašu podporu, aby sa tak stalo. Ďakujem. Máme tu 8 pozmeňujúcich návrhov, ktorí boli zo strany viacerých spravodajcov. Môžeme sa skúsiť nejak spoločne to prebehnúť a potom súhlasíte. Mohli by sme potom odhlasovať celý text. Tak najprv pozmejúce návrhy, dobre. Takže kto je za všetky pozmejúce návrhy? Ďakujem pekne. Teraz kto je proti? Nevidím. Kto sa zdržal? Pozmeňujúce návrhy sú schválené, takže môžeme prejsť teraz k celému takto pozmenenému textu pred menovitým hlasovaním. Otvárame elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Dobre, teraz by sme prešli k návrhu reformy finančného nariadenia a teraz chcem poďakovať eh, pani Lamark, že je tu medzi nami prítomná, ktorá je členkou dvora auditorov Európskej únie. Chcem jej poďakovať eh, za jej prítomnosť a chcem ju privítať eh, v mene orgánu, ktorý zastupuje. Tento text bol pripravený pani Grásle a Budeme sa snažiť. Ešte predtým, než budeme hlasovať, pani Greslo požiadať, aby nám ozrejmila vec. Vyštiš. Ďakujem pekne. Dve poznámky. Najskôr by som chcela poďakovať Erikovi Paradimu, ktor, zamestnancovi komisie, ktorý e, dnes je posledný krát v práci a zajtra odchádza do dôchodku, takže želám mu v mene nás všetkých všetko dobré a ďakujem za spoluprácu. To bola prvá vec. No a druhá vec, že chcem ústny pozmejúci návrh číslo 6 kvôli námietke kolegov stiahnuť. Chcela by som, je to úplne vzadu, týka sa to e, článku 196, pozmeňujúci návrh 70, to je myslím ústny, tento ústny pozmeňujúci návrh chcem stiahnuť kvôli námietke kolegov. Ďakujem pekne a môžeme začať s hlasovaním. Alors, Amendement numéro 30, avis favorable du rapporteur. Qui est pour? Pozmeňujúci návrh 30, spravodajca je za. Kto je za? Kľudne, ak ste za, zdvihnite ruky. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 31, spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené.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 pozmeňujúci návrh číslo 5 a tiež 34, pardon, 36, ktoré sú hlasované en bloc. Kto je za, kto je proti? Schválené. Pozmeňujúci návrh 6. Spravdajca je za, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 37, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis B. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. si návrh 7, 40, 41, ktoré sú súčasťou hlasovania unblock pretože ide o vyjasnenie. Spravodajca je za, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Všetky tri sú schválené. Pozmeňací návrh číslo 6. Spravodajca je za, kto je za. Kto je proti? Asi elektronicky si to musíme skontrolovať. Otváram elektronické hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Pozmeňací návrh je schválený. To bol pozmeňujúci návrh číslo 6. Teraz prejdeme k 43. Ústny pozmeňujúci návrh spravodajcu, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal? Schválený pozmeňujúci návrh 6, eh, pardon, 7 a 44 sú identické, kto je za, kto, kto je proti. Schválené. Osmička. A nie, to je 44 pokryté, takže osmička a 45, ktoré sú identické. Spravodajca za, kto je za. Kto je proti. Kto sa zdržal. Schválené. 46, spravodajca je za, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 47. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 9 odpada. 10. Spravodajca. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 48. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 49. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 50. 51. Ide o zaradenie pojmu korupcia ako akéhosi dodatočného kritéria. Takže tieto dve pozmeňujúce návrhy sú hlasované spoločne. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 12. sa za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis Jeden nie, ospravedlňuje sa pán predseda, nenašiel som tú správnu stranu. Takže 52, spravodajca za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, Schválené. 9 odpada, 53, spravodajca je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 54. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Skúsime si to elektronicky skontrolovať. Otvorím elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. 13. Spravodajca za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 14. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmejúci návrh číslo 10 je pokryté 14. 15. Spravodajca za. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválené. 11 odpada. 16 a 12 sú identické. Spravdať sa za, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 55 spravdať sa za, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 17. Spravodajca za. To je za. To je proti. Skúsime si to elektronicky preveriť. Otváram elektronické hlasovanie. Zatváram elektronické hlasovanie. Osem za 11 proti. Pozmeňujúce návrhy 13, 56, 63 identické. Spravodajca za, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 18 je pokrytá. 57. Spravodajca za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 58. odpadá. 11. je pokrytá takisto. 59. teraz sa za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 60. sa je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 61. Kde máme ústne pozmeňujúci návrh číslo 5 od autora. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 19. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? To sa zdržal? Schválené. 64. je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 20. odpada. 65. je za. Kto je za? Kto sa zdržal? Schválené.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 schválené. 68 15 sú identické. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Sú schválené. 69 bola pokrytá 68 15 Další Ďalší bol stiahnutý nie. Ospravedlňuje sa pán predseda, takže ústny pozmeňujúci návrh 6 bol stiahnutý, takže hlasujeme vás o 70 bez toho ústneho, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválený. 22 odpadá. 70 odpadá takisto, 72 a 16 sú identické. A môžu sa hlasovať spoločne s 73, 17, 74 a 18. Ide o absolutórium. Spravodajca je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Títo pozmeňujúce návrhy sú tým pádom prijaté. 75, ktorý je tým pokrytý, tým pádom odpadá. Pozmeňujúce návrhy číslo 1, spravodajca za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené na vrch 76, spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? 19 odpada. 23. Spravodajca za. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Úvodné ustanovenie 1, pozmeňujúci práve 25, to bolo stiahnuté. Úvodné ustanovenie 26, 5 a pozmeňujúci návrh 26, úplne pozmeňujúci návrh 1, kto je za, kto je proti, kto sa... Nie, overíme si to elektronicky. Otvárame elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Prijaté. 19 proti 10. Pozmeňujúci návrh 27, ústny pozmeňujúci návrh 2, spravodajcu je súčasťou, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválený. Pozmeňujúci návrh číslo 1, pokryté 27. 28 a 2 sú identické. A sú predmetom jedného hlasovania. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Tieto dva pozmeňujúce návrhy tým potom sú prijaté. Pozmeňujúce návrh číslo 1 spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 29 a 3 sú identické a sú predmetom súhlasu. Spravodajcu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Teraz eh, sa budeme venovať eh, teda záverečnému hlasovaniu a takto pozmenený text mm, budeme mm, hlasovať. Menovite otvárame elektronické hlasovanie. Uzatvárame elektronické hlasovanie. 28 za, 1 hlas proti a 1 sa zdržal chce poblahoželať pani No toto bolo k pozmeňujúcim návrhom, opravuje sa pán predseda. Teraz budeme hlasovať. Pani Gresla, nech sa páči. Ja encore deux votes là-dessus. Ešte tu máme dve hlasovania, to som chcela len pripomenúť. Áno, ešte sú tu hlasovania ohľadom eh, návrhu legislatívneho stanoviska. Prepačte. Previous. Prepačte. To predchádzajúce hlasovanie, povedali ste, že to bolo hlasovanie o texte ako celok. Ja by som hlasoval inak, ak by ste povedali, že to bolo hlasovanie o pozmejúcich návrhoch. Pani Gresle, to je mandát, eh, aby sme mohli začať rokovania va commencer le trilogue bientôt. Začneme s trialogom o chvíľočku, takže som chcela mať mandát zo, zo strany všetkých vás. Donc le vote qui vient d'avoir lieu, c'est le vote sur... Dobre, takže budeme v každom prípade o tom hlasovať. Hlasovali sme teraz o pozmeňujúcich návrhoch to vlastne potvrdzuje toto hlasovanie, hlasovanie, ktoré momentálne sme ukončili a vlastne poskytujeme tým mandát začať rokovania v rámci trialógu s tým, že budeme dúfať, že to dosiahneme. Neviem, zmení to nejak vaše hlasovanie? Áno. Ja by som to chcel zmeniť na to, že som sa zdržal. Dobre, tak dva sa zdržali. Teraz sa chcem spýtať, e, ako chcete hlasovať, e, či vás máme, e, ako ste hlasovali predtým, či vás máme vlastne vyškrtnúť z toho hlasovania za alebo proti. Um, to... Ja som hlasoval proti, ale chcem sa zdržať. Ja. Dobre. Takže teraz budeme hlasovať ohľadom uznesenia. Medovité hlasovanie. Menovité hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. 28 za, 1 proti. A teda tým pádom ešte mandát, pokiaľ ide o začatie rokovaní za menovite vás poprosím, aby ste hlasovali. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Tým pádom vám poskytujeme mandát pani Grasla 27 za 2 proti nikto sa nezdržal a ďakujeme za túto vynikajúcu prácu a chceme vyjadriť svoje želanie, že budeme môcť už čo chvíľa začať rokovania s radou a že budeme mať podporu komisie. Takže je veľmi dôležité, aby sme mali túto eh, zmenu a boli by sme veľmi radi, v rámci tohto finančného rámca, boli by sme veľmi radi, keby rada aj komisia veľmi rýchlo e, poskytli svoje stanovisko a mohli by sme uzatvoriť e, túto záležitosť, pretože tento text e, sa veľmi dlho zdržiaval. Neznamená to, že pri niektorých okolnostiach nebudeme mať nejaké výnimočné zasadnutie na podvýbore SED a takisto pokiaľ ide o bezpečnosť zahraničnú politiku, je potrebné zabezpečiť vhodnú kontrolu bez toho, aby um, samozrejme boli, ne, boli verejné fondy zneužité. Chcem teraz privítať medzi nami generálneho sekretária uh, Európskeho parlamentu, ale ešte máme niekoľko hlasovaní ohľadom prevodov finančných prostriedkov. Pani uh, Gardia Tabal Rubial. Mohli by sme hlasovať en blok ohľadom týchto presunov. Mohli by ste stručne nám, prosím vás, pripomenúť tento kontext. Áno, ďakujem pekne, pán predseda, je to veľmi jednoduché. Máme tu 8 prevodov, o ktorých musíme hlasovať. 6 z toho sa týka toho, čo sme práve teraz e, schválili pred niekoľkými minútami a tie dve sa týkajú e, dohovod v oblasti rybolovu e, s, s Kaderskými ostrovami a s Madagaskarom nespôsobilo to alebo ne, nevyvolalo to žiadne nejaké námietky, takže Môžeme hlasovať o tom en blok. Drahí kolegovia, ste za to, aby sme mohli hlasovať o tomto en blok. Žiadne pripomienky? Dobre, takže poprosím vás, aby sme hlasovali o tom menovite elektronickým hlasovaním. Otváram elektronické hlasovanie. A vy ste si vyťahli tie kartičky, dobre, ale na začiatku som si dovolil vám povedať, že tie presuny budú hlasované menovite a že by ste mali nechať vaše hlasovacie kartičky v zariadení. Takže už ste mohli všetci odhlasovať. Ďakujem, uzatváram elektronické hlasovanie. A tým pádom sme odhlasovali tie presuny. Teraz odozdám slovo pani Holmejer, aby potom teda ešte aj dvoru auditorov. Um, Ďakujem pekne, predseda. My sme to posunuli, pretože sa k tomu objavilo pár doplňujúcich otázok. najskôr transfer pre ombudsmana, ten sa týka zo služobných dôvodov zo služobných dôvodov e, služobné odvolanie to znamená, e, že špičke úradu je to možné, spolupráca už nebola možná. Nejednalo sa vtedy však o disciplinárnu výnimku. A to boli otázky, ktoré som dostala. Finančne pre nás je to všetko dokonca pozitívne momentálne, pretože finančne z toho vyplýva men, menšia finančná záťaž, pretože post riaditeľa, ktorý tu bol, tak bude zrušený, alebo zo služobných dôvodov ten úradník už ho neobsadzuje, tak toto miesto nie je znovu obsadené a keďže tie prechodné prostriedky sú o mnoho nižšie ako jeho plat, tak na finančné hľadisko tento transfer nemá žiadne dopady. No a preto myslím, že k tomu nie sú nejaké ďalšie diskusie. Ja tento transfer schvalujem a žiadam aj o podporu e, výboru. Donc, euh, sur les transferts de crédit pour... Pokiaľ ide teda o no, finančné prevody, poprosím vás, aby sme hlasovali o tomto menovite. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Tým pádom sú prevody schválené 22 za, 22 2 proti. E, prejdeme teda k dvoru auditorov pre vytvorenie teda tých eh, žiadaných miest. Ďakujem pekne. Ja som viedla s Európskym súdnym dvorom uh, intenzívne intenzívne debaty, pretože to presťahovanie vo, vo výške viac ako 400 tisíc eur ide o postupné presťahovanie viacerých, eh, viacerých úradov. Malo by to začať v marci. No a pozitívna správa, rada sa k nám prijala, pridala a totiž, že na Európskom súdnom dvore sa niečo musí zmeniť a teraz eh, od septembra 2015 eh, predpokladá ďalších 12 eh, sudcov a prebiehajú prípravy, no a Európsky súdny dvor nás o tom bude informovať, keď pôjde konkrétne o tieto miesta a finančné prostriedky, ktoré boli v rezerve a rado sme požiadali, aby konečne rozhodla, aby Európsky súdny dvor E, nerozhodoval e, s obrovským oneskorením. A e, rovnako sme požiadali, aby predložili synergické efekty alebo zlepšené opatrenia, ako personálne následky kvôli 12 e, sudcom, vyplývali e, zo súčasnej systematiky. Európsky súdny dvor nám vyšiel, e, vyjde v ústrety, respektíve zodpovie naše otázky, ale náklady na presťahovanie sú oprávnené, pretože my sme tiež žiadali tých 12 sudcov a pokiaľ viem, tak v budúci rok to bude ešte viac sudcov, pretože rada sa dohodla tak, že po 12 sudcoch Ehm, potom 28 sudcov. No a preto sa teším z toho, že naša iniciatíva výboru pre rozpočet, eh, ktorá trvá už dva roky a naposledy eh, sme, to už bolo veľmi urgentné, mali sme úspech a, a preto žiadam výbor, aby podporil tento transfer, ktorý podporujeme. Ja sama ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Holmajer. Takže vytvorenie postu e, sudcu, to je vlastne e, niečo, čo vlastne bude mať dopad na verejné financie, pretože je potrebné mať 12 e, alebo 13 sudcov, avšak počas dvoch rokov nebola rada schopná menovať týchto 12 alebo 13 sudcov. takže preto hľadajme chybu, kde sa stala. Sme za teda prevod prostriedkov a poprosím vás, aby sme to menovite odhlasovali. Otvorím elektronické hlasovanie. Všetci ste mohli hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Kto nehlasoval proti, takže blahoželáme. Tým pádom sme ukončili hlasovanie a teraz vítam medzi nami Klóza Vejleho, ktorý je generálnym sekretárom eh, parlamentu a tu máme nášho pána spravodajcu, pána Depresa, ktorý pozval generálneho sekretára. Ak by pán Depre nechcel sa k tomu na začiatku v úvode vyjadriť, tak pán generálny sekretár, tým pádom vám odozdávam slovo. Ja, herzlichen Dank, Herr Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážené poslanky poslanci. Bol som požiadaný o prezentáciu k usmerneniam. To znamená to smerovanie, základná filozofia, ktorú sa chceme vydať rozpočtom na rok 2016, takže v tejto fáze ešte nemáme žiadne konkrétne čísla. Čísla budú nasledovať ďalšie fáze rozpočtu, ktorou sa bude predsedníctvo zaoberať 9. marca prvým návrhom, potom bude nasledovať zmierovanie, zmierovacie konanie medzi prezidiom a výborom pre rozpočet a potom budeme mať návrh rozpočtu. Samozrejme, intenzívne diskutujeme so spravodajcom pre rozpočet, pánom Deprem, a to už je počas tejto úvodnej fázy. Možno pár prvých pripomienok. Tradične má parlament k dispozícii 20 administratívnych výdajov Európskej únie. E, to je dohoda, ktorá platí už viac ako štvrťstoročie, to znamená 20 v rámci kruhu 5. Administratívne výdaje môžu stúpnuť tento rok o 4,5 podľa viacročného finančného rámca. Je to obrovská suma a keď využijeme, keby sme využili týchto 20%, eh, čo sme v minulom roku nevyužili, eh, tak eh, náš rozpočet by mohol narásť o viac ako 5% za predpokladu a to bude môj návrh pre prezidium, avšak plánuje sa, a to navrhnem prezidiu, nárast rozpočtu o približne 3%, či to budú 0,9 alebo 3,1, to zatiaľ neviem, ale návrh pre predsedníctvo bude nárast o 3%, to znamená, nebudeme navrhovať eh, vyčerpať eh, tých celých 20%, ktoré máme k dispozícii. K štruktúre usmernení existuje dokument, kde na jednej strane eh, pripomíname, čo sa urobilo za ostatných 5 rokov a na druhej strane budeme objasňovať projekty. A to myslím, že je dobré aj preto, lebo často sa jedná o viacročné programy. A to znamená, na jeden rok pripadajú konkrétne náklady, ale e, sú to programy, ktoré e, sa vyvíjajú viacero rokov. To neplatí však pre budovy a okrem toho platí ešte aj, že mnohí poslanci sú noví, takže nedá sa predpokladať, že každý rozhodnutia z z minulých 5-6 rokov dokázal sledovať. 13 eh, eh, podpredsedov poprvýkrát patrí eh, do predsedníctva a preto je to nastavené tak, aby sa bolo pochopiteľné, ako sme dospeli k súčasnej situácii. No a k tým ťažiskovým bodom osobitný bod bude oblasť bezpečnosti. Z ostatných 5 rokov sme zaviedli zásadné zmeny. Pred 5 rokmi v oblasti bezpečnosti sme mali ešte jednotku, to znamená taký malý referát, z toho sa stalo riaditeľstvo a teraz už generálne riaditeľstvo. A personál sme internalizovali, nemali už sme kontrolu nad centrálnou bezpečnostnou funkciou, pretože to mala na starosti externá firma Čiže teraz eh, je to interné a teraz eh, v Bruseli, to bude tento rok pravdepodobne uzavreté, chceme internalizovať eh, dozorný personál. To znamená, že budeme mať zamestnancov, ktorí budú poznať poslancov, parlament, ktorí budú cítiť istú lojalitu voči inštitúcii, nebudú úplne noví dnes tu a o tri týždne napríklad budú na komisii a o dva mesiace na rade. Takže podľa môjho názoru to je dôležitý pokrok, ale aj napriek tomu máme deficity, ktoré musíme riešiť. A to sme riešili aj na sneme v októbri sme administratívy a jasne sme to naznačili prezidiu, predsedníctvo. a najväčší deficit je vo vonkajšej ochrane budov, pretože my ako správa parlamentu samozrejme nemáme právo a možnosti chrániť budovy zvonka. A preto potrebujeme spoluprácu štátov, ktoré nás ako povedzme, hostiteľ prijali tu v Belgicku a vo Francúzsku. Vo Francúzsku to je pomerne dobre vybudované, ale v Belgicku, musím povedať, až donedávna to bolo nedostatočne, nedostatočné, no a po udalostiach posledných týždňov vieme, že ochrana nemôže začínať v budove, ale mimo budovy. To znamená, že keď hrozba je už v budove, tak je to oveľa ťažšie a preto vedieme intenzívne diskusie s belgickým štátom, ktorý, ktoré, čo viedlo už aj k prvým pozitívnym opatreniam, aby sme zlepšili vonkajšiu ochranu budovy. V ideálnom prípade pre všetky inštitúcie, nie nejaké osobitné riešenie pre parlament, ale pre Radu, Komisiu a Parlament zaviesť rovnaké opatrenia, aby sme mali rovnakú mieru ochrany. A samozrejme, po aktuálnej kríze sa nechceme vrátiť predchádzajúcemu status quo. Okrem toho chceme bezpečnostné zariadenia a prístupa do budov, hlavne do, vstup do budovy ASP Rue Vierce a za námestia Luxemburg. To chceme posilniť to, čo momentálne platí, to už nie je využitie, ehm, z využitie najmodernejšej techniky, takže postupe do budovy musí ešte existovať možnosť ehm, skutočne reálnej kontroly a nie, už niekto mohol vynútiť vstup do hlavného traktu budovy. A preto sa predsedníctvo zhodlo na tom, že to zmení. To znamená, že tie sklenené dvierka budú výrazne vyššie, budú nepriestrelné a, a v iných častiach prejdeme na nepriestrelné sklo. Samozrejme, to sú veci, ktoré e, prinášajú so sebou zvýšené náklady. Budeme sa snažiť, ak to budeme môcť, urobiť skôr, aby sme to inštalovali najskôr a prípadne iné zámery, ktoré, na ktoré by sme použili prostriedky z roku 2015 pre, pre presunúť do roku 2016, pretože bezpečnostné opatrenia musia mať absolútnu prioritu. Okrem toho sa k tomu pridávajú investície v oblasti informatiky. Momentálne máme 16 rôznych aplikácií eh, v informatike, ktoré sa týkajú bezpečnosti. To znamená, že nekomunikujú optimálne, treba to na, na, nahradiť jednou aplikáciou, kde všetky informácie pôjdu do jedného systému. Aj to si vyžaduje investície a tiež sa budeme musieť baviť a zaplánuje na ďalšie zasadnutie predsedníctva. Dúfam, že sa tým budeme zaoberať na ďalšom zasadnutí, nie tak na zasadnutí nasledujúcom, a čiže je to otázka otázka vstupiek elektronických, tí, ktoré už sú zastaralé. Ehm, komisia už má nové kartičky na vstup. Samozrejme, otázka je, aké informácie budú na týchto kartičkách, kto k nim bude mať prístup, ktoré sa tam budú ukladať. To sú všetko citlivé otázky, ktorých predsedníctvo bude musieť intenzívne hovoriť pred prijatím záverečného rozhodnutia. Ale myslím, že predsedníctvo, myslím, že už na ďalšom zasadnutí 9. marca rozhodne, inak na zasadnutí predsedníctva v apríli. Bude to mať aj dopad na rozpočet 2016. Ďalšia téma, o ktorej by som rád hovoril, je sekretariát a posledné zvýšenie, to bolo v roku 2010 a 2011. V každom z týchto rokov bolo zvýšené o 1500 eur. A keď chceme v tejto oblasti niečo urobiť, a to je samozrejme politické rozhodnutie, tak rok 2016 je na to tým správnym rokom, pretože v roku 2000 nebudeme mať jedné dodatočné, dodatočné náklady, nebudeme musieť platiť eh, osobitné výdaje pre odchádzajúcich poslancov. Tiež nebudeme musieť sa pripravovať na nejakú, nejakú informačnú kampaň, európske voľby a tak ďalej. Je to politické rozhodnutie, ktoré musí e, prijať predsedníctvo. Je to rozhodnutie, ktoré musí prijať teda predsedníctvo a v prípade aj bude mať dopady na rozpočet. No, po tretie, v oblasti e, budov a logistiky my sa budeme musieť pripraviť na to, že od roku 2019 budova PHS sa bude renovovať. Už pred niekoľkými rokmi sa uskutočnila technická expertíza, ktorá nám to naliehavo odporúčila. No a naše skúsenosti so strechou plenárnej sály eh, určite ešte skomplikovali a ďalej vedenia, či už vedenia vody, alebo kúrenie, tie pravidelne sa kazia, takže e, predseda e, musel zružiť niektoré návštevy, pretože nefungovalo kúrenie. Samozrejme, môžeme si nejak vypomôcť, ale je rozumné, aby do ďalšieho legislatívneho obdobia, teda nie, neťa, do legislatívneho obdobia ďalšieho teda uskutočniť zásadnú revi- e, rekonštrukciu a tiež porozmýšľať nad tým, aké rozhodnutia sa medzi tým musia prijať, aby od roku 2019 renovácia mohla začať. Máme 600 kancelárií, samozrejme je tam plenárna sála, je tam viacero rokovacích sál výborov, ale sú tam tiež e, plochy na spoločné e, akcie ako Zala Jehuda Mehunín. Um, no a tieto priestory nemôžeme zrušiť len nemôžeme zrušiť bez toho, aby sme ponúkli alternatívne priestory pre poslancov. Takže potrebujeme eh, presne naplánovať eh, veci tak, aby sme v roku 2019 mohli začať s rekonštrukciou tejto budovy. Pracovná skupina pre budovy eh, sa už zaoberala novou strednodobou stratégiou pre budovy to už bola požiadavka aj e, minulého výboru pre rozpočet, e, rok 2010, e, rok minulej legislatívy, vtedy bola vypracovaná zatiaľ tá posledná stratégia, teraz treba vypracovať novú stratégiu, tom, čo môžeme očakávať, pretože všetky opatrenia v, v vlastne budov, či to je novostavba, renovácia alebo dokonca len prenájom, musí byť rozpočtovo dobre zabezpečená. Tiež sme mali možnosť na začiatku tejto, tohto legislatívneho obdobia uvoľniť situáciu. Troška sme vylepšili situáciu v priestoroch poslancov. Došlo tiež ku presunu niektorých pracovníkov do druhých budov. Takže 400 50 dodatočných kancelárskych priestorov sme dali k dispozícii poslancom. Situácia bola pôvodne katastrofálna, niekedy to bolo tak, že 5-6 asistenti boli e, v jedinkej e, kancelári, takže to nie je prípustné. Takže, ako som povedal, 450 poslancov dostalo kanceláriu navyše. Takže 300 poslancov doteraz ešte nemajú toto dodatočné vybavenie, takže zostáva to ešte ďalšou témou, teda pre ďalšie roky, aby sme aj tu našli riešenie. No potom, pokiaľ ide o mobiliár, mobiliár, ktorý aktuálne máme k dispozícii, má, budeme mať v roku 2016 už 20 rokov. Musíme sa postarať o to, aby došlo k postupnom, postupnému nahradzovaniu. Má sa to využiť tiež na to, aby sme zabezpečili väčšiu pružnosť v kanceláriách poslancov. Momentálne máme také riešenie, že teda ponúkame všetkým poslancom to isté, ale potreby poslancov nie sú teda úplne presne rovnaké. Sú také poslanci, ktorí potrebujú rokovací stôl, ďalej potrebujú, zase sú poslanci, ktorí chcú zmeniť situáciu, chcú využiť e, svoju miestnosť iným spôsobom. Takže chceme, aby to boli flexibilnejšie prispôsobenie sa teda tohto vybavenia, tohto mobiláru v kanceláriách. Isté, že v rámci pevného finančného rámca, to je jasné, aj s istým obmedzením, to je tiež jasné, ale napriek tomu existujú také koncepcie nábytku, ktoré <clears throat> sú také pružnejšie, budeme nahrádzať nábytok, tak samozrejme tiež s koncepciou pružnosti. Či to je otázka, ktorú, ktorú sa aktuálne zaoberám a vychádzam z toho, že pre rozpočet 2016 to bude relevantná záležitosť. Ako iste viete, v starom prezidiu sme mali stratégiu pre reštaurácie a kantíny. No, situácia teraz vyzerá tak, že sme mali jedného monopolného ponúkateľa. Myslím si, že to nie je dobrá situácia. Keď existuje jeden jediný, je lepšie, keď ponúkajú viacerí, keď máte možnosť voľby. No, sú to aj isté technické obmedzenia tým, že doteraz sme mali napríklad iba jednu kuchyňu, takže postupne sa snažíme opúšťať situáciu, kedy sme mali toho jedného ponúkajúceho, chceme prejsť do situácie, kedy budeme mať viaceré subjekty a dostaneme sa do takej situácie, kde budeme mať veľa ponúkajúcich subjektov. No samozrejme, že sa to nedá uskutočniť v jednom jedinom kroku, pretože sme odkázaní na to, že potrebujeme infraštruktúru, kuchyň. Na novo tomu má vyzerať tak, že jednoducho nebudeme mať jedného monopolného ponúkajúceho, ale teda viacerých s rôznymi koncepciami a smerujeme k tomu, aby tieto ponuky dokázali pokryť náklady. Nože tam sme dosiahli pokrok, no ale samozrejme, že budeme musieť postupovať ďalej. Komunikácia, to je ďalšia téma. V máji 2014 sme zrealizovali prvý, prvú európsku udalosť pre mládež. Eh, echo bolo veľmi pozitívne. Tí ľudia, ktorí majú možnosť prezentovať eh, svoj obsah, aby tak prezentovali v jednotlivých výboroch. Mnohé výbory sa odstretli a povedali, no prosím vás, vysvetlite, Aká je vaša predstava do budúcnosti? Prezidium sa dohodlo, že v roku 2016 uskutoční, respektíve zopakuje toto podujatie pre mládež v Štrásburgu, tak to boli tie dni mládeže. Ďalej, dom európskej histórie. Vychádzam z toho, že stavebné práce, čiže čisto stavebné práce sa toto leto ukončia. Predpokladám, že ešte pred začiatkom leta s veľkou, pravdepod- s veľkou eh, pravdepodobnosťou sa v septembri potom zrealizuje sklenená fasáda, takže budeme mať rok na to, aby sme mohli inštalovať výstavu, výstavné priestory, takže v lete 2016 budeme môcť vychádzať z toho, že otvoríme tento dom v rozpočte 2016 budeme mať aj iné náklady, nepôjde na toľko stavebné náklady, ale o inštaláciu výstav a takisto o získavanie výstavných predmetov, pretože niektoré tie exponáty vlastníme my sami. No potom sa prezidium rozhodlo na tom, že zavedie nové logo pre parlament, čo je veľmi vhodné pre elektronickú komunikáciu. Toto logo sa vyvinulo tu, teda u nás spolu s publikačným úradom Európskej únie. Toto znamená za relatívne nízke náklady členovia prezídia sú presvedčení, o tom, že dokážem, dokážem uskutočniť v parlamente viac sami, ako sme si pôvodne mysleli, takže nevzniknú náklady navyše a budeme potom musieť niečo nahradiť v prípade organizovania tlačových konferencií a podobne. No a potom v roku 2016 budeme mať nové centrum na príjmanie zákazníkov. Momentálne je to tak, že keď prichádzajú autobusy s návštevníkmi, no naraz sa vypustia masovo, alebo ich jednoducho vypustia na ulicu. To by nemalo v budúcnosti tak byť pretože tieto autobusy stoja pred atriom, budú teda parkovať No a bude tam tiež takéto, tá, tá základná starostlivosť o nich, takže to všetko sa uzavrie v roku 2016. Na rok 2016 budeme potrebovať, eh, teda potrebujeme integrované eh, kolo návštevníkov, osobitne teda pre návštevníkov, ktorí majú s mobilitou problémy. Sú to starší ľudia, deti, väčšie rodiny. Takže budeme musieť nájsť rozumné prepojenie medzi parlamentom a domom európskej histórie. Musí tu byť daná možnosť navštíviť obidve tieto e, zariadenia. Niektorí konštatovali, že niektoré schody sú veľmi príkre, teda strmé, takže potrebujeme tiež vyriešiť tento problém, aby mali možnosť prejsť z toho jedného atraktívneho bodu do druhého. Toto všetko sa pripravuje, ale zatiaľ nemáme detailné rozhodnutie zo strany prezídia. Ďalej expertíza. Máme rozšírené sekretariáty výboru od novembra 2013. Máme novú vedeckú službu, tá je veľmi dôležitá pre individuálnych poslancov, je to dôležité, ak má byť parlament rovnoprávnym zákonodárcom. Máme podporu ministerstiev 28 členských krajín. No, samozrejme, tu máme jeden problém v niektorých oblastiach. Tento problém ešte narastá tam nie sme ešte dostatočne pripravení a to je otázka delegovaných právnych aktov. Očakávame napríklad v oblasti hospodárskeho výboru, čiže v dôsledku laviny zákonov, máme 400 delegovaných implementovaných aktov No ale delegované akty predstavujú zákonodárstvo, kde parlament má právo povedať nie. Čiže parlament e, musí prevziať zodpovednosť, keď vstupujú tieto delegované akty do platnosti a musíme mať možnosť preveriť, či návrhy komisie stoja za to, aby sme s nimi súhlasili. No a to bude problém v oblasti hospodárskeho výboru, pretože po tejto veľkej lavine zákona sa prichádza druhá lavína s týmito delegovanými aktami a implementovanými delegovanými aktami. Podobný problém sme mali vo výbore Envy. Myslím, že 600 delegovaných a implementovaných aktov ročne má tento výbor, čiže troška menej v oblasti, teda v, vo výbore ITRE a e, vo výbore pre dopravu. Chcel by som navrhnúť prezídiu, aby sme vytvárali menšie služby, kde by sa dáva, spracovával materiál pre poslancov, aby mohli politicky rozhodovať, no, aby tu nebola príliš veľká pracovná záťaž, aby vznikali um, zákony tak, aby bola možnosť detailne sa na ne pozrieť. Takže možno ešte niekoľko slov k jazykom. V ostatných rokoch e, sme dosiahli efektívnosť. Musím povedať, že e, máme veľmi efektívne jazykové služby, aby sa nám to ďalej darilo. Budeme investovať do techniky, aby sme boli príkladom v oblasti prekladu povedzme 13 stránok textu, teda 5 z týchto 13 stránok sa už nemusí prekladať. To sa identifikuje ako text, pretože už raz sa v tejto súvislosti tá časť textu už preložila, takže spraví to počítač sa. Myslíte, že je potrebná kontrola, treba sa na to ešte pozrieť, ale 5 z 13 strán sa už dnes s technickými pomôckami nahradí, teda nahradí prácu prekladateľa. No to je niečo, čo sa bude šíriť ďalej ak to spojíme s technickými investíciami a chceme tak v každom prípade urobiť. Máme 1200 spolupracovníkov, prekladateľov. No, dokážeme ušetriť aj na materiály, povedzme na tláč a podobne. Musím vám tiež povedať, že medzi generálnym riaditeľstvom a medzi tlmočníkmi došlo k dohode o pružných pracovných časoch. Dosiahol sa tu kompromis medzi tlmočníkmi a medzi vedením, teda medzi generálnym riaditeľstvom tlmočenie. Aj táto pružnosť nám môže pomôcť ušetriť ďalšie náklady a tým podporiť viac jazyčnosť, pretože si chceme viac, viac jazyčnosť zachovať. No a teraz ešte otázka personálu. V najbližších rokoch chceme všetky procesy akty zdigitalizovať, nie je to aktuálny stav, existujú niektoré útvary, ktoré sa pohybujú kde si na úrovni 60 rokov, niektorí 80 rokov, no niektorí pokročili ďalej. Takže potrebujeme dôslednú digitalizáciu a nový generálny riaditeľ personál si stanovil cieľ, že teda by sme nemuseli mať vlastné náklady na rozvoj v tomto ohľade. No aby som povedal číslo, už v oblasti akreditovaných asistentov v prvej polovici došlo ku realizácii 1700 zmluv takže niektorí asistenti zase vypadli. Takže keď je tu takýto veľký objem, ktorý treba zvládnuť a je dobre, keď je tá moderná technika. Ďakujem pekne. Merci, monsieur secrétaire général. Merci pour... Ďakujem pekne, pán generálny sekretár, za túto prezentáciu veľkých tých hlavných usmernení ohľadom eh, celého toho objemu rozpočtových prostriedkov. Samozrejme, že e, musíme <clears throat> si ich e, naozaj vedieť overiť, že či zvládame tieto verejné prostriedky, pretože e, je potrebné to sformulovať aj smerom na členské štáty a parlament je akýmsi laboratóriom práve spravovania verejných prostriedkov. Chcem teraz tu privítať pána Vilana, ktorý je podpredsedom a ktorý je poverený rozpočtom. My sme si stanovili alebo teda chceli sme ešte aj v marci pána Vilena pozvať, keď sa budeme venovať predbežnému návrhu rozpočtu Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne, pán generálny sekretár, a ak vám to bude vyhovovať, chceli by sme vám položiť niekoľko otázok a prvým bude pán Maňka. Ďakujem, pán predseda. Eh, pán generálny sekretár, vy ste mi eh, vlastne pripomenul obdobie pred 5 rokmi, keď sme začínali. Ja som bol vtedy spravodajcom pre rozpočet Európskej únie na rok 2010 aj pre Európsky parlament a odvtedy sa urobilo skutočne veľmi veľa. Viem, aké ste mali veľké plány v oblasti bezpečnostnej služby a prebudovali ste komplet túto jednotku naozaj na nové generálne riaditeľstvo a urobilo sa skutočne naozaj veľmi veľa. Vtedy ako sa, aj, som vám dal aj nejaké úlohy cez parlament a jednou z nich bol aj vykonať audit prvýkrát v histórii Európskeho parlamentu, audit v DG Inlo a práve v oblasti bezpečnostných služieb. Možno taká otázka, že e, čísla určite si nemôžete pamätať e, za tých 5 rokov, ale že aké efekty e, ten audit priniesol v oblasti DG Inlo by ma, by ma zaujímalo. Samozrejme, že dnes ste nám prezentovali stratégie do budúcnosti. E, to navýšenie o 3 samozrejme závisí od tých ďalších projektov, ktoré konkrétne, o ktorých budeme asi ešte hovoriť. A ja by som vám samozrejme chcel e, tiež ponúknuť nejaké veci, kde môžeme, kde môžeme ušetriť nejaké finančné prostriedky. Určite pamätáte sa aj vy, že keď sme v minulosti robili analýzy, tak nám vyšla v stratégii budov jedna, jeden e, aspekt, že je výhodnejšie vlastniť vlastné budovy, ako si prenajímať. E, vyšlo to z analýz, že je to výhodnejšie, lacnejšie, e, ako keď si to platíme niekde inde. Len vždy, keď sme to robili, tak e, väčšinou sme mali iba jedného dodávateľa budov a e, tam boli veľké riziká, že keď nemáte inú alternatívu, iba jednu, tak je to vždycky drahšie. Preto vítam aj to, čo ste povedali, že aj v oblasti služieb, aj v ostatných oblastiach, že tých alternatív je dobré, keď budeme mať viacej. A samozrejme v budúcnosti, ak budeme aj nejaké budovy nakupovať, tak je dobré, keď budeme mať viac tých ponúk ako len jednu, lebo potom je to, je to nákladnejšie. E, vo voľbách e, do Európskeho parlamentu e, už nepokračuje po týchto voľbách 409 poslancov, e, ktorí, ktorí vlastne odišli z Európskeho parlamentu. A tam istým spôsobom dochádza k tomu, čo ste aj vypovedali, že e, budeme šetriť nejaké finančné prostriedky a tie môžeme použiť v ďalšom období. Konkrétne pre rok 2015 je to tak asi 1,8 milióna eur, ktoré, ktoré už nebudeme potrebovať e, pre rok 2016, čiže tu je, tu je istá rezerva, ktorú, ktorú môžeme využiť na niečo iné. Ďalšia vec je, že ja som to spomínal už pri prvých diskusiách, že my sme ako poslanci Európskeho parlamentu v januári položili 1516 otázok na Európsku komisiu. A keď si vynásobíme, aké sú to náklady, tak to je okolo 2,1 až 2,5 milióna eur iba za mesiac január náklady na odpovede na tieto otázky. A možno tu by som rád vedel, Eh, rozdeliť to nejako, že koľko z toho sú náklady pre komisiu, asi je to gro, ale niečo bude aj pre Európsky parlament. Možno chceme sa týmto ďalej zaoberať, aby sme eh, mohli ušetriť, lebo niekedy podľa mojich analýz vychádza, že niekedy sa poslanci pýtajú na tieto otázky iba preto, aby, aby si zvýšili svoj rating z hľadiska toho, že mm, vystúpenia, správy, eh, modré karty, všetko sa ráta do nejakého ratingu ale nechcem, aby sme si dobili rating na úkor nejakých zbytočnej byrokracie, aby sme minali peniaze e, zbytočne, iba preto klas otázky, že aby sme mali nejaké body. E, a rád by som zaviedol, samozrejme, ak by to odsúhlasia kolegovia, že nech sa pýtajú ľudia komisie, ale nech sa tieto informácie nezverejňujú na internete a oni sa sami prestanú pýtať a ušetríme milióny eur e, mesačne. A rád by som vedel, že aké je to rozdelenie medzi komisiou a, a Európskym e, parlamentom. E, samozrejme, že e, spomínal som minule, že aj e, tento parlament má povinnosť prekladať dajme to, všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré schvaľujeme napríklad dnes. Musí ich preložiť do jazykov, ktoré sú rokovacími jazykmi tohto výboru a ďalší, ďalších výborov. Ale stáva sa, že niekedy sa to nestihne preložiť a k dnešnému dňu môžeme mať tieto pozmeňujúce návrhy iba v jednom jazyku. A keď ich odhlasujeme, tak aj tie, ktoré zamieto, sme zamietli, aj tie ešte potom niekto prekladá do ostatných jazykov, čo je zbytočné, lebo keď sme ich zamietli, tak, tak ich nemusíme poznať. To znamená, ak dokážeme túto vec odstrániť, ja verím tomu, že dokážeme spolu so spravdajcom, tak ušetríme ďalšie, ďalšie uh, milióny eur. E, som v Európskom parlamente tretie volebné obdobie a iba raz som si pozrel zápisnicu z rokovania Európskeho parlamentu. Ona nám prichádza každý deň, keď rokujeme v Európskom parlamentu E, v písomnej forme. Ja neviem s kolegou, kto číta túto zápisnicu, ale myslím si, že to bude možno 1% a možno by stačilo, aby niektoré takéto veci boli v elektronickej forme iba. Ak, ak si niekto želá, tak môže povedať, ja to chcem dostávať aj v e, písomnej forme, ale je to zbytočné, aby to, ja, to, ja to hádžem rovno do koša, keď to dostávam a to sú zbytočné ďalšie náklady. Samozrejme, mohol by som spomínať ohľadom papierov aj ďalšie veci. Ja chcem povedať, aby sme sa pozreli na to, že dokážeme urobiť veľa pre EMAS, ak e, ušetriť v oblasti papierov je skutočne, keď mám konečný návrh programu schôdze, potom mám program rokovania na 4 dní, potom mám na každý deň osobitne to isté, čo bolo na tie 4 dní, iba rozpísané podne. Čiže to sú zbytočné papiere, ktoré, ktoré nás zaťažujú, e, zbytočne to zaťažuje ľudí, je to veľa energií a, a tak ďalej. E, ďalšia vec, ktorá by vám mohla pomôcť, je, že verím tomu, že takisto s kolegami zvážime, e, že by sme mohli pokračovať v zmrazeniu poslaneckých príspevkov e, na, na, na, na poslancov. To, čo bolo aj v minulom roku, ešte stále pretrváva kríza, čiže tieto náklady by sme mohli zmraziť a možno vám to pomôže vo vašom rozpočte, ale to je samozrejme vec poslancov, poslancov ktorí to, o tom budú hlasovať. Ďalšia vec, ktorá by vám mohla pomôcť, je inflácia, ktorá najnovšie Najnovšie analýzy hovoria, že inflácia v eurozóne by mala byť v budúcom roku 1,1 Pôvodný predpoklad bol 1,6 čiže mohlo by nám to pomôcť istým spôsobom v rozpočte niektoré výdavky šetriť. E, takisto sa vám chcem poďakovať za, za všetky tie priority, ktoré ste, ktoré ste vlastne spomenuli a ja som veľmi rád, že sa vám za tých 5 rokov naozaj podarilo urobiť veľmi veľa a držím palce, aby spoločne sme ešte urobili e, podstatne viac. Jednu vec, ktorú som e, včera som si dostal som prezentáciu od knižnice Európskeho parlamentu a musím povedať, že návrh, ktorý sme presadzovali od roku 2007, že zriadiť e, istý e, knowledge management, to znamená riadenie vedomostí, tak vy ste ho naozaj zrealizovali aj podľa mojich predstav ešte z roku 2007, že naozaj poslanci dnes môžu dostať všetky informácie a veľmi rýchlo, keď sa opýtate, tak vám behom troch hodín možno dostanete odpoveď na vaše otázky, čo je veľmi, čo e, je, čo je fantastické. A samozrejme, treba to využiť, treba si urobiť školenie, kde e, pomocou alertu dokážete dostávať informácie na vašu sféru, ktorú, ktorú vlastne ste spravodajcom alebo, alebo máte iné záujmy, veľmi rýchlo všetky, všetky dokumenty. Čiže naozaj chcem pochváliť to, že za 5 rokov sa vám podarilo veľmi veľa a verím tomu, že sa nám spoločne aj v ďalšom dobi takisto bude, bude dať. Ďakujem pekne. Merci. Monsieur Depré. Ďakujem pekne. Pán Depré. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne pánovi generálnemu sekretárovi. Ja sa chcem ospravedlniť, pretože o niekoľko minút musím odísť. Mám 12.30 ďalšie stretnutie a nemôžem meškať. Chcem povedať len generálnemu sekretárovi, že sa mi veľmi páčila jeho prezentácia, pretože bola jasná, dobre štrukturovaná a takisto aj veľmi rozumná. Pokiaľ ide o priority, pán predseda, my už sme mali príležitosť eh, aby sme sa tomu venovali. Myslím, že eh, mnohí budeme takí, ktorí budeme súhlasiť eh, s tými najväčšími prioritami, ktoré ste spomenuli. Bezpečnosť, absolútna pravda, takisto bezpečnosť stavie, prístup k stavbám alebo dostavieb, tiež vonkajšia bezpečnosť, ktorá závisí od rokovaní s členskými štátmi. S tým vás môžeme len len podporiť. Tiež ste hovorili o informatike, oblasť um, počítačovej bezpečnosti nie je na tej, istej, na tej úrovni, ako by sme eh, si želali. Takže to je takisto oblasť, kde bude potrebné ešte veľa spraviť, aby sme mohli e, následne to hodnotiť audit, auditami a takisto ďalšími druhými hodnotení. Takže my s tým súhlasíme, aby sa táto oblasť počítačovej bezpečnosti posilnila. Po druhé, absolútne súhlasím a myslím, že e, už e, sme hm, s kolegami nejaký predbežný konsenzus urobili, pokiaľ ide o pracovný program ešte sme teda nevypracovali k tomu nič, ale chceme povedať, eh, že je potrebné posilniť eh, kapacity komisie, aby zabezpečovala kontrolu. A vy ste predložili niektoré presné návrhy, mali sme príležitosť o tom neformálne diskutovať, ale je potrebné sa zamyslieť nad tým, že to je jedna z priorit, eh, ktoré je potrebné ponechať, posilniť administratívne kapacity, aby sme umožnili zabezpečovať lepšiu kontrolu. Takisto vítam to, čo ste povedali, pokiaľ ide o lepšie pracovné, podmienky, pracovné podmienky pre poslancov. Myslím, že objektívne tých z nás, ktorí sú ešte odsudení na to, že zostávajú vo svojich eh, maličkých kanceláriách, vedľa majú kanceláriu asistenta, nemôžu moc eh, pracovať, pretože v takýchto eh, priestoroch nemôžu príjmať treba návštevníkov alebo počas pracovných zasadnutí v, mm, za normálnych podmienok. To, to sa v týchto priestoroch nedá. Súhlasím s tým a uvedome si, že ešte 300 z nás je odsudených na to, aby pracovali práve v takýchto podmienkach. A vôbec to nie je príjemné. Ďalej ďakujem za Eh, takisto vyriešenie otázky eh, toho eh, nábytku a myslím, že toto všetko je veľmi dôležité. Hmm. Teraz by som sa chcel venovať tomu navýšeniu, ktorý ste žiadali 0,9 až 3 Navýšenie rozpočtu parlamentu eh, závisí od potrieb, ktorými eh, sa spojíme, na ktoré odsúhlasíme, takisto aj od indexácie, minus eh, šetrenia, sa, na ktorých sa takisto dohodneme. Lebo ako ste povedali, už ešte tu máme dostatočné možnosti ušetrenia v tomto sektore, ktoré sa dajú vykonať. Nebudem sa teraz k ním vykonávať, či, pardon, vyjadrovať, pretože ja to nemám alebo nie som tá správna osoba, ale je tu máme takisto ešte ďalší veľmi delikátny problém. Tejto treba upresniť mm, e, pokiaľ ide o navýšenie o odškodnenia e, a takisto aj e, diet. Ja som častokrát sa venoval práve týmto záležitostiam pre sekretárov a prišiel som k veľmi zaujímavým číslam a záveru, že Eh, niektorí z našich kolegov, obzvlášť eh, niektorí viacej v tej skupine, niekto v, taký, eh, v takej skupine, príliš veľa investujú do svojich asistentov v rodnej krajine, zatiaľ čo menej do tých, ktorí sú tu u nás. To je potom bežné, že tu v parlamente nemajú možnosť potom mať svojich spolupracovníkov tu v tejto budove, ktoré by im pomáhali pripravovať sa na ich prácu. Takže tým chcem povedať, že je potrebné navýšiť naozaj eh, tieto eh, sumy eh, na asistentov. E, ďalej je potrebné si stanoviť e, jasné pravidlá, chcem byť e, úprimný, aké by mohli byť ešte jednotlivé usmernenia. Nemám namietky k tým akreditovaným asistentom, aby tam boli navýšenia, s tým súhlasíme. Ak sa s tým na tom dohodneme, tak to navýšenie bude, ale keď sa pozriem na počet miestnych asistentov, v súčasnosti tie čísla, ktoré by som mal zverejniť, by som povedal, že teda kedy to vlastne skončí, čo vlastne chceme, koľko to bude narast dostať, až e, pokiaľ sa chceme dostať, e, pretože tu je veľká globálna disproporcia, ktorá podľa mňa nie je tolerovateľná veľmi potom pred verejnou mienkou môžeme byť ohrození touto otázkou. Pozrite sa na tie e, čísla. Ja som urobil kompletné zhrnutie, pokiaľ ide o počet akreditovaných asistentov a miestnych asistentov podľa krajín, podľa e, politických skupín, podľa všetkých možných pravidel, ktoré si viete predstaviť. Nemôžem to zverejniť, alebo naozaj je potrebné sa nad tým zamyslieť, pretože e, nemôžeme len tak navyšovať Mm, prostriedky na e, asistentov bez toho, že by sme niečo s týmto neurobili. Ja si myslím, že veľmi e, riskujeme, keď to takto ponecháme. Ďakujem pekne, pán predseda, a ospravedlňujem sa. Áno, e, ja som chcel ešte pred záverom vám tak, tak či tak odovzdať slovo. Myslím si, že máme povinnosť, aby sme urychlili toto tempo práce. Ak by rečníci mohli teraz na záver sa vyjadriť maximálne také dve minútky, tak im budem vďačný. Pán Tára má slovo. Thank you, I would definitely do it. Ďakujem pekne, naozaj sa budem držať dvoch minút. Ďakujem pekne, pán Veller, za mm, prezentovanie rozpočtu. Budem mať mm, dve otázky a hádam jeden návrh vo forme otázky. V prvom rade s kým môžem spolupracovať so sekretariátom, ak mi ide o to, aby tam bol ten eh, patričný software ja si myslím, že sa niekedy vyhadzujú peniaze, ale možno spraviť aj platby priamo. Takže s kým môžem spolupracovať s touto otvorenou softverovou skupinou? Rád by som sa o tom dozvedel. No a potom je tu druhá vec z mojej strany, to je tá procesuálna záležitosť. Mohli by ste mi presne povedať, byro bude rozhodovať o tých predbežných cifrách. Bola by tam možnosť, že tento rozpočtový výbor to bude mať možnosť zmeniť, alebo je to viac menej tak, že rozhoduje byro. No a potom jazyky. Vy ste spomenuli konkrétne napríklad nemám, estonského, nemám estonských tlmočníkov. Uh, podľa môjho názoru by sme mali privodiť zmenu zmluvy. Ide o to, aby sme mali 5 pracovných jazykov a oficiálne jazyky. No, takže tie by mala byť zastúpená teda medzi tými hlavnými jazykmi francúzština, španielčina, angličtina, polština ako jeden zo slovanských jazykov. V prípade, aby niektorým e, e, sú dosť e, od vás, teda odkázaní na to, aby sme mali teda tých piatich pracovných jazykov. Čiže dokázali by sme týmto spôsobom naozaj ušetriť veľmi veľa finančných prostriedkov. No, vidím, že tých, tie dve minúty uplynuli. Ďakujem. Pani Holmajer, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Poprvé musím povedať, že skutku vítam úvahy, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie vstupov. Zatiaľ je to veľmi znepokojúca situácia, tie otáčavé, hodiny, e, otáčavé dvere. No aj dnes do, do poludnia ráno som zažila, keď sa sú otržite na 9 dostať asistenti donútra, tak sa stojí vo veľkom rade, aby sa cez tie otáčavé dvere dostali. No viete, bolo to vtedy, keď sa nerátalo s takýmito veľkými množstvami ľudí, nože z hľadiska bezpečnosti, aj mm, z hľadiska techniky e, tu treba privodiť zlepšenia. V tejto súvislosti mám otázku, či by sme sa mohli poobzerať po iných parlamentoch, či sa tu nebode, nemodernizovalo. Určite, že existujú moderné systémy, isté aj staré systémy, ale niektoré majú veľmi moderné systémy, kde by to bolo na jednej strane jasné a transparentné, ale zase na druhej strane, aby to bol bezpečný vstup do budovy, aby sa tam nedostali tí, ktorí nemajú mať prístup, aby neohrozovali osoby v tých interných priestoroch že takýto útok sa nemusí uskutočniť iba zvonka, treba sa proti nemu zabezpečiť aj znútra, o čo neistejšia aj táto budova, o to je atraktívnejšia pre útočníkov. No a pokiaľ ide o budovy, pokiaľ sa plánuje PHS, Viete, existujú na svete moderné e, vodové, e, vodov, teda vodový manažment alebo manažmenty. Predsa e, v našich smerniciach stanovujeme príslušné usmernenia, predsa, existuje systém tohto moderného vodného manažmentu mali by vyzerať tak, aby sa neničili tieto vedenia, aby vo vedeniach neboli uh, škodlivé látky, pretože k vode sa dostávame všade. No a posledný bod, reštaurácie. No, keď tam budeme mať viac ako ponúkajúci subjekt, to je fajn, ale ešte pozitívnejšie. Chcem povedať, že v PHS e, nie je chladenie, tak treba veci nosiť dovnútra. Ja si myslím, že keďže tu ide o 10 tisíc ľudí, o ktorých sa treba starať, tak to nie je veľmi moderné. Merci. Ďakujem pekne. Pán Gali. Ďakujem pekne, eh, pán predseda, veľmi stručne, pretože už nemáme dostatok času. Len jedna taká úvaha, pokiaľ ide o navýšenie rozpočtu o 3%, ktoré sa mi zdá by byť eh, prílišné, hlavne v takejto klíme stagnácie a eh, inflácie. Myslím si, že mnohé členské štáty museli škrtať Eh, tak eh, platy ako aj dôchodky. Takže mne sa zdá dosť absurdné, aby parlament nezohnal, eh, nebral do úvahy práve takéto fakty vo veľmi ťažkej finančnej situácii, v ktorej sa nachádzajú teraz mnohé členské štáty. A potom ešte jedna otázka. Pokiaľ ide o také vzdelenejšie projekty, ak by ste nám my mohli lepšie vysvetliť tie náklady na volebnú kampaň, mohli by ste mi k tomu poskytnúť nejaké ďalšie ďalšie informácie. A ešte by som povedal, že ak niektoré skupiny chcú žiadať o navýšenia, e, na stav a na e, asistentov. Chápem, že musíme zohrávať veľmi dôležitú úlohu, e, ktorá je zodpovedná, ale myslím, že z tých istých dôvodov, ktoré som spomínal predtým, by sme mali dať príklad, mali by sme byť príkladní, pokiaľ ide o to šetrenie. Ja som síce nový a chápem, že Eh, určitá eh, suma eh, nie je možno, určité časti mm, týchto finančných prostriedkov nie sú úplne transparentné a možno by bolo dobre to zabezpečiť lepšie, aby sme opätovne boli príkladom transparentnosti, pokiaľ ide o náklady na cesty. Mali by sme nadviazať spoluprácu s leteckými spoločnosťami, pretože častokrát vidím, že tie náklady sú vysoké, keď napríklad vidím, koľko moji spolupracovníci minajú na to, aby mi zarezervovali letenky. Možno, že by bolo bolo oveľa lepšie, aby sme trošku obmedzili toto. Napríklad ja sa snažím eh, to obmedziť tým, že eh, beriem si väčšinou letenky nie v biznise, ale v ekonomii práve z týchto dôvodov, ktoré som predtým už povedal. A potom, pokiaľ ide o otázku bezpečnosti, Štrásburg ten je bezpečnosť Štrasburgu, majú na starosti francúzske orgány a v Belgicku, keďže parlament a inštitúcie prinášajú veľký ekonomický prínos, myslím si, že Belgicko takisto by malo podporiť e, práve z veľkej časti tieto náklady, ak, aj, ak nie celé, ale aspoň časť e, pre zabezpečenie bezpečnosti, pretože všetky inštitúcie, ktoré sú tu, prinášajú práve ekonomický prínos e, Bruselu No a na plenárke myslím, že ešte ďalšie veci, ktoré treba vyriešiť. A pokiaľ ide o efektívne treba zabezpečenie klimatizácie a takisto aj voda by nemusela byť takto distribuovaná a pokiaľ ide o parlamentárium eh, eh, milióny eur, ktoré boli na to eh, už vynaložené a potom ďalšie, ktoré ešte budú chcieť byť na to vyložené, myslím si, že občania sa budú na to pýtať a budú sa pýtať takisto, že aká je prídaná hodnota práve parlamentária. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Gali. A teraz pán Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať pánovi generálnemu tajomníkovi za jeho výklad. Isté, že potrebujeme veľkú pružnosť v budove, totiž sú poslanci, ktorí veľa pracujú, sa veľa angažujú a ktorí berú svoje rozhodnutia vážne. No a je aj opak. Takže viete, ten nárokový profil poslanca je iný, niektorí pracujú veľmi veľa, niektorí veľmi málo, no a medzi tým sú aj tí, ktorí majú o veci veľký záujem. Takže mm, prídavky sekretariatu vyzerajú tak, že poslanec rozhodne sám, ako koľko personálu potrebuje. Keď niekto nepotrebuje spolupracovníkov, no tak sa rozhodne a bude angažovať menší počet ľudí No ale si myslím, sa to nedá u všetkých. Preto zdôrazňujem dôležitosť tohto konceptu pružnosti, že otázka je, do akej výšky sa majú angažovať pracovníci aj s vysokým stupňom vzdelania. To je otázka, niekto môže angažovať bývalého ministra zahraničných vecí alebo financií, takže tam je už tá pružnosť potrebná. Uh, rozhodujúca je bezpečnosť tu v budove. Isté, že máme naše mobily a sme na 100% identifikovateľní, takže sú to veľmi dobré riešenia. Konkrétne v austrálskom parlamente sa prechádza bezpečnostný perso- personál, dostáva hneď pop-up s tvárou poslanca, takže je to veľmi jednoduché nekomplikované a platí to pre všetkých lobbystov, návštevníkov. Takže sa tu dá mnohé zjednodušiť. Myslím si, že pokiaľ ide takisto o naše cestovné, mnohé by sa dalo zjednodušiť. Pred niekoľkými dňami som dostal niečo z otvorenia zasadania parlamentu. Nemôže predsa kontrola trvať celý rok, teda toho dokumentu. Musí to byť e, účinné a časovo primerané, tak si myslím, e, že tento audit sa má uskutočniť primerane. No, pokiaľ ide o cestovanie, je veľmi dôležité, aby poslanci cestovali do zahraničia, majú sa dozvedieť, kto kde robí lepšie a každý poslanec by mal mať možnosť aspoň jedného spoločného spolupracovníka zobrať so sebou. Madame Gardia Pani Gardia Zabal Rubial. Ďakujem pekne, pán predseda. Len dve otázky, pretože už sme vyčerpali náš čas pán generálny sekretár, keď hovoril o posilnení alebo o vytvorení takých oddelení, ktoré by mohli eh, zabezpečovať všetky delované akty, ktoré nám vždy prídu, alebo potom takisto aj všetky tie eh, dokumenty. Ja chcem podporiť eh, ostatných kolegov, aby sa to vôbec už neprekladalo, pretože už keď chceme vlastne znížiť ten počet či už zamestnancov alebo papierov, tak e, je to práve v súlade s tým, čo sme žiadali. A potom uh, máme veľké no, návrhy. Možno, že um, chceme sa spýtať ešte, ako vyzerá tá druhá otázka. Ďakujem. Merci, monsieur Geyer. Ďakujem pekne, pán Gajer, posledný račník. Ganz kurz. Budem veľmi stručný. 3%, nuž to sa mi zdá dosť veľa. Všetci, ktorí trávia veľa času v Belgicku, vedia, ako je to s nákladmi v Belgicku. Totiž dochádza ku nárastu nákladov na energiu, no aký vysoký je ten index, ktorým rátate v roku 2016. No potom budeme vedieť, ako to bude s tým čistým nárastom. Druhý bod ide presne tým smerom, ako pána Rybika, keď existujú poslanci, ktorí nezamestnávajú zamestnancov tu v Bruseli a treba 40 doma. No a v takom prípade myslím na ilegálne financovanie strán. No neviem si predstaviť, že ľudia tu robia všetko sami a doma potrebujú 40 ľudí na pomoc. No a to treba potom voličom vysvetliť no, majú platiť tie právne základy, ktoré platia, čiže zamestnávať svojich asistentov, ponechať teda tieto paušálne platby pre nich. Si, Ďakujem pekne, pán Gajer, pán generálny sekretár. Chcem vás poprosiť eh, teraz, či by ste sa mohli vyjadriť eh, nejak eh, stručne k týmto otázkam. Nebudem mať nič proti tomu. Ďakujem. Budem sa snažiť odpovedať čo najlepšie. Bolo to veľmi veľa otázok, takže to nebude celkom jednoduché. Najprv otázkam pána Maňku, čo bolo výsledkom auditu teda toho auditu, o ktorom sme vtedy hovorili, nož výsledkom bolo to, že musíme robiť ďaleko viac e, v oblasti udržby, udržiavania budov. To sa, chvála Bohu, uskutočnilo. Keby to nebolo tak, neboli by sme objavili, že Hemicycle v Bruseli je ohrozený, že sa takmer e, teda ten strop e, prepadol s katastrofálnymi dôsledkami. Teda ten prechod sa nám podaril vytvoril teda od situácie, kde sme mysleli, že máme len nové budovy, ktoré, o ktoré sa netreba starať, e, k situácii, kde sú potrebné nové inkvizície, nové náklady, nová údržba. No pokiaľ ide o náklady, chvála Bohu, máme celý rad veľmi veľkých projektov, veľkých budov. No a zatiaľ sme v tom nákladovom rámci včítanie budovy Konrada Adenauera v Luxemburgu. Ja si myslím, že to je relatívne e, zriedkavé, že tieto veľké projekty aj v medzinárodnom rámci zostávajú teda e, v rámci zadaných nákladov. Pýtali ste sa, ako je to s úsporami. No v ústavnom roku sme zámerne povedali, že NASA e, stratégia sa volá e, uskutočňujú inováciu a šetri. To znamená, že nechceme, aby sme uviazli e, na jednej úrovni, ale zase na druhej strane chceme mm, uskutočňovať nové veci. Tak máme štyri pozitívne priority. No a my sme sa aj v ostatnom, v ostatnom roku sme utvorili manevrovacie priestory, ktoré sme predtým nemali. Takže chcem sa poďakovať za to, že rozpočtový e, výbor bol vždy za to, keď sme kupovali budovy, aby sa využili prebytky, aby sa dalo vopred e, splácať aby nevznikali úroky navyše, napríklad 50 miliónov, ktoré sa môžu dopredu zaplatiť, ušetrí 60-70 eh, na úrokoch, tak bol by som veľmi rád, aby sme si to uzrejmili napríklad pri veľkej budove Konrada, budovy Konrada Adenauera že tie presné náklady nepoznám, ale máte pravdu, bude sa to rôzne využívať. Niektorí e, tvrdia, že tieto náklady sú hlavne na strane Európskej komisie, ale takisto u nás. Ďalej ste hovorili o preklade pozmenujúcich návrhov. V ostatnom rozpočtovom postupe sme sa dohodli na tom, že pozmenujúce návrhy na úrovni výborov budeme prekladať iba v jazykoch členov výboru, pretože mnohé sa vôbec na plénum nedostanú, takže už tu ušetríme veľké e, finančné prostriedky. Takže e, prekladajú sa iba tie pozmenujúce návrhy, ktoré sa skutku musia preložiť že tam, kde je dopyt, je dôležitý preklad. Našou skúsenosťou je, že napríklad pri protokole pléna to sa automaticky prekladalo do všetkých jazykov. Odkedy to nerobíme, tak 10 miliónov ročne ušetríme, 10 miliónov eur. A zatiaľ to nikomu nechybalo, teda žiadnemu poslancovi aspoň teda mi to nie je známe. No a potom e, protokoly výborov sa nebudú automaticky vytláčať, dávajú sa k dispozícii elektronicky, no to je tiež také pravidlo, ktoré by malo platiť všade v parlamente. O 50 sme zredukovali spotrebu papiera za ostatných 10 rokov, ale ešte sa dá ušetriť viac papiera. Pán Depre povedal, že súhlasí s návrhami, ktoré sa týkajú bezpečnosti, ale že by sme sa mali vylepšiť v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Áno, viem, ale nie je to také jednoduché keď chceme umožňovať mobilnú komunikáciu a keď chceme mať príslušné štandardy. Nuž a je správne, že sa chceme ďalej vylepšovať a investovať. Ďakujem za podporu v tom zmysle, že musíme mať lepšie vybavenie pre tých e, ďalších 300 poslancov, teda ten dodatočný mo- modul, respektíve modernejší mobiliár, teda modernejší nábytok, ktorý už relatívne starý. No pochopil som, že ste hovorili o pravidlách pre miestnych asistentov. Je to iste niečo, o čom si budeme musieť presne pozrieť údaje, fakty. Momentálne sme veľmi pružní, <laughs> možno príliš e, pružní. Budem sa musieť na to ešte pozrieť bližšie. Pán Taron hovoril o otázke softveru. Medzi tým sme už siahli po tomto softveri generálny riaditeľ pre informatiku, pán Viela, je našim partnerom a ktorý vám iste bude k dispozícii, pokiaľ je rozpočtový postup. Prezidium e, príjma usmernenia, potom predbežný návrh, myslím, že sa tak stane 9. marca, potom rokujeme s rozpočtovým výborom No a vždy sa nám podarilo dohodnúť sa, dospieť ku výsledku, ktorý je priateľný aj pre rozpočtový výbor. Snažíme sa nájsť takú výšku výdavkov, ktorá je akceptovateľná pre obidve strany. A teraz k otázke zmluv No pokiaľ máme zmluvy v tejto forme, snažíme sa o to, aby naše jazykové služby boli efektívne, aby zabezpečovali viacjazyčnosť. No, pani Holmajer hovorila o tých otačavých hodinách, na budúci mes- e, otačavých dverách. Skutočne to nezodpovedá najvyššej technickej úrovni, takže nebudeme čakať až na rok 2016 Takže na budúci mesiac sa tie V dvere vymenia. Takže sa už uskutočnilo úspešné výberové konanie. Ďalej sa orientujeme na stav techniky, ktorý u nás e, prezentuje zahraničná služba, to je tá, ktorá to vytvorila, takisto sú s e, istými požiadavkami. Budeme sa orientovať na to, aby sme tu dosiahli pokrok. No, potom budeme musieť si položiť otázku, kto bude ktorým vstupom prechádzať, a budú isté špecifické vstupy či vchody. No, ale to už je tá špecifická otázka. Potom je o renováciu PHC s, moderný management vody, viac kuchyň, ale budeme musieť uvažovať o tom, či spáková budova sa bude renovovať tak, ako je to teraz, alebo či sa bude nahrádzať chýbajúca e, funkčnosť, či sa nebude doplňovať, osobitne v oblasti sál, ktoré užívajú výbory alebo miestnosti, ktoré sú určené pre zasadanie trilógu. Pan Vale hovoril o troch percentách. Máme náraz nákladov v tejto oblasti, hlavne pokiaľ ide o personálu. Máme ten systém povyšovania čo už vedie k nárastu zmluv a indexované sú aj zmluvy v Luxembursku. S týmto všetkým musíme rátať. Ja som sa snažil povedať, že v tejto súvislosti budeme môcť uskutočňovať iné investície. Pokiaľ ide o prídavky sekretariátu, je to politické rozhodnutie, ale je dôležité mať k dispozícii viaceré zdroje, aby pri tom veľmi špecializovanom zákonodárstve sme nezáviseli od lobby. To je tiež pravda, pretože uh, sú k dispozícii špecifickými radami, ale tá rada nie je, alebo to radenie nie je nezištné, um, preto je dôležité, aby na tom participoval aj parlament. Pokiaľ ide o bezpečnosť v Belgicku, iste, že je tu zodpovednosť belgického štátu, ale Jasné, že sa berie do úvahy a akceptuje sa v ostatných týždňoch. Sme dostali jasné signály v tomto smere. Ďalej otázka Dom európskej histórie. Máme tu dohodu s rozpočtovým výborom z roku 2012, tak o investičných nákladoch, o bežných nákladoch 12,5 milióna eur. Budeme sa tejto sumy aj pridržiavať. V tejto súvislosti treba vidieť, že ten tlak je taký vysoký, že sme dosiahli e, hranice kapacít. Mali sme viac ako milión návštevníkov. Je to e, taký e, veľký, je to veľký nárast. E, povedzme v určitých obdobiach, napríklad na jar, musíme odmietnúť tri zo štyroch žiadostí o návštevu tohto domu európskej histórie. Pán Rybich hovoril o strope platu, je tu odporúčenie z prezídia, ktoré sa došlo teda už k realizácii, sa už diskutovalo E, s poslancami. Ďalej možnosť využitia moderných technológií v oblasti bezpečnosti. No už a potom je otázka, že asistenti by mali mať tiež možnosť cestovať. Pani Kovadaž Sabal hovorila o otázke delegovaných právnych aktov. Budeme sa snažiť e, usporiť personál každý rok teda v organigrame. Urobíme tak, že tieto miesta sa naozaj budú rušiť, ale neznamená, že by e, rozpočtový orgán nemal možnosť v takýchto prípadoch vytvoriť príslušné miesta. Navyše, ak sa to ukáže ako potrebné, spravili sme tak v oblasti informatiky, kde sme tiež internalizovali tieto možnosti sa musia využiť síce opatrne, ale v rámci delegovaných právnych aktov v oblasti bezpečnosti. Ďalej ste položili otázku, ktorá sa týkala e, druhej škôlky. Momentálne máme na čakačke 50 osôb. Chceme, aby sme mali v škôlke 4 triedy teda chceme držať krok. Pán Gajer sa spýtal, kde je základ indexovania, tak na jednej strane e, e, zvyšovania v, ob- v oblasti personalistiky. No a potom je tu tiež otázka, že naše náklady vznikajú hlavne tu v Bruseli a v Luxembursku, takže je tu veľký e, tlak na juhu e, Európskej únie No a pán predseda mi povedal, aby som bol stručný. No neviem, či to bolo také rýchle, ako si želal, ale som sa veľmi snažil. Nie, ale bolo to do dokonalosti eh, zrejme jasné, ak by sme mali ešte vyslať ďalšie signály, tak ako to povedali ďalší kolegovia, mali by sme byť príkladní, tak ako pokiaľ hlavne ide o verejné financie a troška eh, eh, zohľadniť to, že aj naši spolupčania, ako aj národné parlamenty musia e, tiež priniesť obed na oltár, takže aj my by sme mali niečo takéto urobiť. Ak nemáte nejaké ďalšie otázky, tak je to tým pádom ukončené. Ďakujem za vašu prítomnosť, za vašu účasť a dovidenia na nasledujúcom zasadnutí, ktoré je stanovené na 16. marca. Tým končím dnešné zasadnutie.